for the colleagues. Okay. <laughs> Dear colleagues, we can uh, start. Item one, it is the adoption of the agenda. Takže, vážení kolegovia, môžeme začať pod program číslo 1 schválenie programu. Ak nemáte nič proti, tak môžeme program schváliť bez zmien. Bod 2 musím oznámiť, že zasadnutie NV 4. 2. júna uh, bolo zrušené. Bod 2 správa z misie Envy v Londýne. E, je tu správa z misie Envy z predchádzajúcich stretnutí. A teda tým pádom je to schválené. Eh, tlmočenie dnes je zabezpečené v 21 jazykoch a ako obyčajne všetko máte k dispozícii v rámci e-meeting aplikácie a eh, naše zasadnutie je vysielané cez internet. Bod 3 schválenie zápisnice z 23. 20. februára, 21. 22. marca. Ak nemáte, nebudete mať žiadne pripomienky do konca tohto rokovania, budeme zápisnicu považovať za schválené a teraz prejdeme na ďalší bod. Je tu s nami podpredseda komisie, pán Maroš Ševčovič, ktorého by som rád srdečne privítal na výbore Envy. Ako viete, dnes si budeme vymieňať názory s podpredsedom komisie v kontekste výročného začiatku dialogu medzi komisiou a výborom ENVY. V tomto kontexte netrpezivo čakáme na plnenie pracovného programu na 2016 a vaše priority po roku 2016. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť to, že po dohode z Paríži táto výmena názorov je aj o tom, aby sme sa dozvedeli viac o pokroku implementácii legislatívy v rámci balíku, balíka 2020, e, LULUK, rozdelenie záťaže, emisie z dopravy a podobne. Vzhľadom na význam Parížskej dohody výbor NV bude zblízka sledovať e, plnenie klimaticko rodického balíka alebo rámca do roku 2030 a aj v súvislosti s našimi záväzkami z Paríža. Ďakujem, že ste dnes prišli medzi nás a dávam vám slovo, aby ste mohli na úvod tejto diskusie vystúpiť. Ďakujem pekne pán predseda, vážený pán Lavia, vážení pani poslanci, poslankyne, kolegovia. Máte pravdu, naposledy sme mali túto výmenu názorov a, presne pred rokom krátko po tom, čo sme schválili stratégiu energetickej únie. Dá sa povedať, že rok nie je až taká dlhá doba, hlavne keď hovoríme o príprave politik, ale myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že od zavedení energetickej únie a jej stratégie, respektíve návrhov tejto stratégie, sme sa posunuli ďalej a to dosť viditeľne. Začali sme implementáciou stratégie s spoločne usilovne pracujeme na tom, aby COP21 stretnutie v Paríži bolo završené úspechom a niektorí z vás ste e, sa pridali ku mne k, k rokovaniu Madridskej únie, čo sa nám podarilo dosiahnuť a uzavrieť. Myslím si, že aj diskusie s občanmi boli veľmi dôležité, pretože ak e, chceme mať energetickú úniu ako spoločný projekt pre všetkých európskych občanov a ak chceme dosiahnuť úspech, potrebujeme zmobilizovať verejnú mienku a získať ich na našu stranu a podporu a preto e, tieto projekty v členských štátoch musia byť sprevádzané pozitívnymi kampaniami a musíme presvedčať občanov, prečo je tak súdne potrebné hospodárstvo, nízkouhlíkové hospodárstvo a e, na stretnutiach s členskými štátmi sa zhodli na tom, alebo teda môžem povedať, že všetky tieto stretnutia e, boli veľmi E, pôsobivé. Naozaj tu bola vysoká miera nadšenia e, v celej EÚ aj keď sme sa stretali s poslancami, s vládami, investormi, výskumnou komunitou výskumných pracovníkov občianskej spoločnosti či občanmi. A najčastejšou otázkou nebolo to, prečo chceme energetickú úniu, ale skôr ako, kedy, ako ďaleko môžeme ísť s týmto projektom. Takže myslím si, že sa dá povedať, že začali sme dobre a že všetci si uh, tento projekt dobrali za svoje a angažujú sa v ňom. Ďalší veľmi dôležitý vývoj e, za posledný rok sa týkal toho, o čom hovoril predseda tohto výboru. Stretnutie v Paríži COP21, e, ktorého výsledkom bola historická parížská dohoda a bol som veľmi hrdý a čestný na to, že som v mene Európskej únie mohol podpísať pred 4 týždňami túto dohodu v New Yorku. Musím povedať, že všetci z nás, ktorí sme boli v Paríži, sme hrdí na to, že sme prelomili svetový rekord, čo sa týka počtu štátov, ktorí podpísali túto dohodu za jeden deň. To znamená, konečne máme to, čo potrebujeme globálnu mobilizáciu. Prečo je pre nás také dôležité pre Európanov e, táto vec? E, táto dohoda nám dáva jasné smerovanie a jasný cieľ. E, ku ktorému chceme a musíme viesť naše globálne klimatické aktivity. E, čiže týmito dvoma príkladmi som chcel poukázať na to, že keď hovorím o tomto projekte, naozaj dosiahli sme hybný moment a dnes by som sa chcel s vami podeliť o to, ako môžeme spoločne najlepšie tento hybný moment využiť. Ako môže uh, Európa spraví tento veľký krok, ktorý je tak veľmi potrebný k udržateľnej budúcnosti. Sú tu tri prvky toho, čo ja nazývam trojuholník udržateľnosti a musia sa navzájom posilňovať. Poprvé potrebujeme dobrú politiku, potom potrebujeme udržateľné financovanie a samozrejme potrebujeme aj kvalitné technológie. Takže ak dovolíte, eh, chvíľku sa pristavím pri každom uhle tohto trojuholníka. Poprvé politika. Tento rok e, e, víziu z energetickej stratégie premietame do pevného legislatívneho rámca, ktorý pozostáva z prepojených balíkov a e, viem, že ste mali výmenu názorov s mojim kolegom alias Kanetem, ktorý vám ich predstavil, takže nemusím sa rozvázať v tejto veci. Avšak, čo je veľmi dôležité, je potrebné upozorniť na to, že ešte do leta musíme predovšetkým e, ciele emisie skleníkových plynov a naše záväzky z Paríža, tak ako no, dohodli európsky lídry, premietnúť do národných zodpovedností cez rozhodnutie o zdieľaní bremena a ako už naznačuje toto slovo, vyžiada si to úsilie, bremeno alebo úsilie, ale e, musíme vytvoriť vhodné prostredie, ktoré to umožní. A myslím si, že vy viete veľmi dobre, že v tejto fáze naozaj máme intenzívne kontakty na úrovni politikov i odborníkov, e, kontakty s členskými štátmi, kde vysvetľujeme náš prístup, kde vysvetľujeme naše ambície ktoré sú potrebné pre tento proces a samozrejme aj obrovské úsilia, ktoré musia vynaložiť jednotlivé členské štáty v rámci tohto spoločného podnikania. Napríklad v doprave sa dá spraviť oveľa viac preto, aby sme podporili nízkouhlíkovú mobilitu, skvalitnili ovzdušie a podporili rozvoj priemyslu tým, že sa presunieme z použitia tradičných fosílnych palív na ekopriateľské alternatívy, e, nové technológie palív, nové vozidlá, e, zakomponovanie systémov IKT do riadenia dopravy. Oznámenie komisie na túto tému bude prijaté spolu s rozhodnutím o preozdelení bremena ešte pred letnou prestávkou. Takisto zvažujeme potenciál v oblasti stavebníctva. To je ďalší dôležitý sektor, ktorý je mimo ETS. Cez revíziu smernice o energetickej výkonnosti budov a smernice o energetickej efektivnosti e, po letnej prestávke e, sa musíme zamyslieť na prechod medzi tým, ako vnímame budovy ako pasívne niečo, v čom bývame, na niečo aktívne, čo bude produkovať viac energie ako spotrebúva, čo bude vykurované a chladené efektívnejším, automatizovanejším spôsobom a ktoré možno budeme môcť nabíjať elektrické e, vozidla v budovách. Takže prepojme digitálny svet a energetickú efektívnosť budov. Spravme z našich budov niečo ako mi, miesto, kde sa veci spájajú, eh, kde môžeme budovať hospodárstvo 21. E, storočia a využívať synergie infraštruktúry. Samozrejme, obyviteľné zdroje budú zohrávať dôležitú úlohu a vieme, že trh s elektrinou sa v dnešnej dobe líši vo veľkej miere s tým, ako to vyzeralo pred 5 rokmi. Podiel elektriny z alternatívnych zdrojov má narásť z viac ako 25 dnes na 50 roku 2030 a preto potrebujeme nový trh, nový dizajn trhu s elektrínou, ktorý vám predstavíme ešte do konca roka nové obnoviteľná, smernica obnoviteľných zdrojov energií a návrh správy a riadenia, ktorý, ktorý sa dostanem za chvíľku, bude ten správnym rámcom preto, aby sme dosiahli e, nové zdroje obnoviteľných zdrojov do roku 2020. A samozrejme, druhým úholom e, trojuholníka je, sú financie. Vytvoriť e, legislatívny rámec je jedna vec, ale to nestačí. A tu vstupuje do hry druhý uhol udržateľného trojuholníka Eh, je veľmi dôležitý. Ide o to, ako zabezpečiť dostatočné financie a dostatočné udržateľné investície. Ako viete, miera investícií ešte stále sa nedostala na úroveň spred krízy potrebujeme investície 500 až 600 miliard eur v období 2015 až 2030 len v samotnom sektore elektriny. A to je obrovská výzva, e, s ktorou sa pasujeme na mnohých frontoch. E, Junckerov investičný fond a európske e, Investičné fondy sú dôležité pre prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a už e, prinášajú prvé výsledky Junckerov investičný, investičný plán, ktorý som práve spomenul, má pomôcť u, financovať udržateľné ekologické investície v celej Európe vo výške miliard eur. Po roku tento fond podporuje 64 projektov a má viac ako 100 miliard eur investícií v rámci Európskej únie. Viac ako polovica týchto projektov, ktoré boli doteraz schválené, sú práve v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, energetickej efektívnosti a ekologických investícií. Chcem zdôrazniť aj to, že toto by nemalo byť iba na európskej a národnej úrovni. Uznávame stále viac, že mesta môžu zohrávať dôležitú úlohu v celom procese a preto pracujeme na jednotnom kontaktnom mieste pre mestské oblasti e, e, pri príprave na tzv. pakt z Amsterdamu. Tento, toto jednokontaktné miesto bude nástroj, ktorý poprvýkrát spojí všetky jej relevantné informácie mesta a umožní mestám ľahší prístup k potenciálnym zdrojom investícií, tak aby získali inteligentné investície. Táto platforma by mala byť teda veľkým prínosom pre miestnu regionálnu samozprávu a umožnila im aktívnu účasť e, pri budovaní udržateľných komunít v Európe. E, samozrejme, agenda inteligentných miest je častou témou e, na mojich návštevách a má to e, veľký dopad. Stále viac miest sa spúšťa do budovania takejto spoločnosti, nízkohlíkovej spoločnosti. Je to niečo, čo sa dá opakovať aj mimo Európy, na globálnej úrovni. V Európe máme sedem tisíc starostov a, a primátorov, ktorí e, podpísali konvent a e, v podstate sa spája všetky kontinenty, ak to môžem tak povedať. Uvediem príklad. V Afrike, to je kontinent, ktorý som navštívil v rámci našej kampane pri príprave COP21, je to kontinent, s ktorým sa stále viac zapájame, predovšetkým čo sa týka oblasti budovania kapacít. Tu je veľmi dôležité postarať sa o to, aby sme mali úzkú spoluprácu s našimi africkými partnermi a pomohli im budovať kapacity aby sme vedeli s nimi spolupracovať a budovať spoločné platformy pre vzdelanie vedomostí a transfer technológií a nájsť preto aj potrebné financie. A preto Európska únia pod vedením môjho kolegu, komisára Milicu, sa aktívne zúčastňuje iniciatívy obnoviteľných zdrojov energii v Afrike a preto budeme naďalej spolupracovať s africkými partnermi aj na téme lepší prístup k energiám. A dostanem vám sa teraz k tretiemu poslednému bodu trojuholníka udržateľného rozvoja. E, výskum a inovácie. Dámy a páni, všetci sa zhodneme na tom, že ďalšia priemyselná revolúcia že sme práve svetkami takéto ďalšie priemyselné revolúcie a prináša to konkrétne výsledky, keď idete do Hanoveru, na veľtrh, keď navštívujete mesta, regióny, určite vidíte to isté ako ja. Som presvedčený o tom, že Európania nielen chcú byť toho súčasťou, ale dokonca chcú udávať tón a tlačiť túto tému vpred. A preto predstavíme integrovaný stratégiu, integrovanú stratégiu výskumu, inovácií, ktoré spája synergie medzi energetikou, dopravou, priemyslom a digitálnym svetom a inováciami v týchto oblastiach. Chceme podporovať výskum a inovácie a posilniť konkurencieschopnosť Európy, e, ktorá má byť v e, centre relevantného globálneho e, hodnotového reťazstva v novembri predložíme túto stratégiu. Samozrejme, tá nemôže byť e, zameraná dovnútra. Musíme posilniť globálnu spoluprácu v oblasti inovácií v energetike. Chceme e, sa pridať k misii energetických inovácií a spolu s komisárom Mojda zastúpim e, respektive sa zúčastním na najbližšom stretnutí niekoľko týždňov. Vážení pani poslanci, poslanky, je tu mnoho ďalších vecí, ktoré by som mohol spomenúť. A aj najlepší systém označovania energeticky efektívnych technológií nebude dávať zmysel, keď občania o ňom nebudú vedieť a ak to nebudú využívať náležitým spôsobom. Takisto je tu výzva potrebných zručností na prechod na nízkohlíkové hospodárstvo alebo tzv. chudoba, e, energetická chudoba, pretože ak spravíme inteligentné budovy, to je jedna vec, ale zabezpečenie toho, aby všetci európsky občania mali prístup k k dobrému bývaniu, to je druhá vec. Spomeniem na záver krátko systém správy a riadenia Energetickej únie, pretože viem, že to je to veľmi dôležité pre tento parlament. Silná správa a riadenie, silný mechanizmus bude základom pre implementáciu Energetickej únie. A do konca tohto roka nastolíme legislatívne návrhy o správe a riadení Energetickej únie a Európsky parlament bude zohrávať kľúčovú úlohu v procese správy a riadenia. Jeden z dôvodov, prečo som vždy trval na tom, že potrebujeme mať takýto legislatívny návrh, je zabezpečenie plnej angažovanosti vás ako spolulegislatívca. Spolu s princípami lepšej reglementácie tento návrh zracionálni existujúci systém plánovania, nahlasovania, monitorovania povinností, tak aby sme mali koherentný rámec a znížili sme administratívne bremeno. Takisto sa tu e, zakotvia integrované národné e, energeticko-klimatické plány, ktoré uľahčia dlho dlhodobé plánovanie všetkých rozmerov stratégie energetickej únie. Takže ak dovolíte, tu by som sa zastavil, pretože by som si rád vypočul vaše názory a to posledný vývoj u vás e, vaše pripomienky, vaše otázky a rád by som viedol diskusiu s vami, aby som e, sa dozvedel, čo si vy myslíte o týchto veciach, ktoré som popísal. Ako viete, mám veľký záujem o pokračujúci dialog s Európskym parlamentom a som presvedčený o tom, že určite budeme mať vynikajúcu príležitosť najbližšie vtedy, keď predložíme druhý, druhé štádium energetickej únie. To sa predpokladá na december tohto roku. Takže dúfam, že to bude ďalšia vynikajúca príležitosť príležitosť na výmenu názorov o tomto dôležitom projekte tohto legislatívca. Vážený pán predseda, vážení pani poslanci, pani poslankyne, ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán podpredseda komisie. A teraz môžeme začať s prvými rečníkmi. Ako prvý dostáva slovo Peter Líza z EPP. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán podpredseda. Spomínali ste parúskú dohodu a e, realizáciu. Samozrejme, je to centrálny nástroj obchodovania s emisiami, ale myslím, že sa musíme venovať aj ďalším e, nástrojom effort sharing a ďalším, aby sme dosiahli klimatické ciele. My v EPP sme trošku skeptickí, pokiaľ ide o ten návrh na obchodovanie s emisiami, či naozaj je pre niektoré tie intenzívne e, odvetvia e, sformulovaný tak, aby sme dosiahli tých 10 na 100% a tak ďalej. Teda e, tie bezplatné certifikáty by boli hodné, aby sme sa vyhli nejakému presunu alebo nejakej delokalizácii. V našom prvom dokumente, ktorý sme predložili, sme urobili aj konkrétne návrhy, ako udržať tú úroveň ambícií a v, napríklad ide o leteckú dopravu. Ja Nemôžem žiadnemu pracovníkovi v oceliarstve vysvetliť, že nejaká oceliareň musí znižiť emisie o 41% do roku 2030, alebo teda aspoň e, rádovo takto. A v leteckej doprave hovoríme o nejakých 10%. Preto e, naozaj by sme tie čísla mali snáď trošku prispôsobiť, e, aspoň pokiaľ ide o leteckú dopravu v rámci EÚ. Mimo EÚ uvidíme, čo bude výsledkom v prípade ICAO. No a potom by som sa dotkol ešte ďalšej témy, Vy ste to dali do popredia vo svojom dokumente pre energetickú úniu, ale dnes ste o tom ešte veľa nehovorili a to je tá energetická efektívnosť. Čiže v energetickej únii sa hovorí, že Energy Efficiency First. Ja som bol spravodajcom tohto výboru, e, pokiaľ išlo o prepracovanie smernice, to bol ten Implementation Report. A Máme pre vás niekoľko konkrétnych návrhov, ktoré by som vás poprosila, aby ste si teda, tak povediať, vzali do komisie. E, poprvé teda, tá smernica o energetickej efektivnosti e, s tá platí len do roku 2020. Teraz sa diskutuje a právom e, o tom, že by sa to potiahlo do roku 2030, ale prečo to neurobíme tak, ako vôbec v prípade politiky klímy a obchodovaní s emisiami, pretože aj po roku 2030 chceme mať energetickú efektívnosť a bolo by teda pre investorov dobré, keby tie zásadné body, napríklad článok 7, platili aj po roku 2030, aby teda bolo zrejme, že e, Energy Efficiency, Efficiency First sa v Európe nerobí iba na pár rokov, ale natrvalo. Potom je tam ten cieľ, e, komisia zatiaľ spolu s radou e, si stanovila, alebo sa vyslovila za cieľ 27% a sú tam rôzne názory aj v parlamente ohľadom toho, aký by mal byť ten cieľ vysoký, ale všetci sú toho názoru, že 27% nezodpovedá uh, tomu uh, sloganu Energy Efficiency First, uh, pretože pri výpočte tohto cieľa ste použili, alebo bola použitá, bolo použité také percento, ktorá vlastne znemožňuje e, investície v určitých oblastiach. E, to percento je nerealisticky vysoké, takže by sme vás poprosili, aby ste tú štúdiu dopadovú e, vylepšili tak, aby bola skutočne realistická, aby tá energetická efektivnosť naozaj bola na prvom mieste. Ďakujem pekne. Ďakujem, Matias Grote, SAD. Ďakujem pekne, pán predseda, pán podpredseda komisie, milý Maroš. V prvom rade ďakujem za predstavenie politiky Európskej komisie aj na základe toho, toho trojuholníka. Dobrá politika, oblasť financovania a dobré technológie. Minulý týždeň možno v komisii došlo k takému rozruchu, pretože pod heslom energetická politika bola, bolo zverejnené oznámenie k tým e, mini e, e, elektrárňam. To asi nepatrí pod dobré technológie alebo E, pokiaľ ide o teda e, e, likvidáciu, pretože v 30 rokov po Černobyle, ale aj teda po Fukushime, myslím si, že budúcnosti nevyriešime energetické problémy únie e, jadrovou energetikou. A v zásade máme v zmluvách e, zakotvené to, že za energetický mix zodpovedajú členské štáty. Takže tam by, sme, e, tam by som si prial, keby sa pri tých vyjadreniach postupovalo trošku obozretnejšie, pretože spôsobuje veľký rozruch a potom teda vyvoláva to diskusie. Ja by som si prial, pokiaľ ide o tie štandardy, najmä v oblasti mobility a v ďalších oblastiach, Eh, aby sa urobil obrovský krok vpred, čiže aby tu boli napríklad štandardy týkajúce sa elektromobility. To je super vec, eh, ak sa realizuje pomocou obnoviteľných zdrojov energií, ale eh, to je zatiaľ v Európskej únie nedostatkový tovar. Ak, chcú, teda ak, ak si chcú niekde nabiť svoje auto, chcú ísť spotrebitelia cez, krížom cez Európu autom, tak musia za sebou mať neviem koľko kariet, aby to vedeli vôbec zaplatiť všetko. E, a tu naozaj by sa mohla do toho ložiť Európska komisia, aby všetci si sadli za jeden rokovací súl, aby sa to dotiahlo. Potom téma e, emisí CO2. Myslím, že tam sa nám e, predsa len niečo podarí. Správa Iva Beleta k reforme systému obchodovania s emisiami je fajn, ale prial by som si, a teda to, o čo našlo, išlo nášmu výboru, ako to už nadnesol aj Peter Líze, išlo e, o to, aby sa zapojila aj tá letecká doprava. To malo byť aj v Paríži. Teda, ťažko sa vysvetliť chemickému priemyslu alebo nejakým odborárom, e, s ktorými sa rozprávame. My musíme vysvetliť, už historicky sú tam vytvorené nejaké výnimky, to sa inak nedá. Ale samozrejme, že sa to dá. A ja by som si naozaj prijal trošku väčší tlak zo strany Nechcel som rušiť pri telefonovaní. Ja by som si prijal teda trošku väčší tlak zo strany Európskej komisie e, na e, medzinárodnej úrovni, aby sa tam dosiahla nejaká dohoda. Najmä tie oblasti, ktoré nie sú integrované v systéme obchodovania s emisiami. Teda tam je to heslo effort sharing. Tam potrebujeme nejaké rozumné riešenie, aby z toho naozaj niečo vyvstalo. Aby to, čo sa v Paríži slúbilo, aby sa interne v 28 členských štátoch aj dodržiavalo. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Za liberálo pán Gebrandy. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár Ševčovič, za vaše vystúpenie vedel by som si predstaviť milión otázok, pokiaľ ide o vaše široké portfólio. Je teda veľmi ťažké sa tu trošku zacieliť. A mnoho v tom uh, vašom portfóliu vyvstane v nadchádzajúcich mesiacoch, takže sa pokúsim čo najviac to uh, nejako za, zacieliť. Poprvé teda. Tá klimatická dohoda z Paríža je veľmi úspešná, ale odvtedy vidím, že mnohé členské štáty sa snažia tak povediac, potliesť tie uh, povinnosti, ktoré sme si stanovili ako Európska únia. Sú tam listy od skupín členských štátov, ktoré hovoria komisii a ďalším, že ich stromy či lesy sú také obrovské zásobníky uh, uh, uhlíka, že by mali byť vylúčené z tých uhlíkových opatrení. Vidím, že si e, žiadajú, aby teda lesné stromy boli vylúčené z toho effort sharing. Vidím tam obrovské problémy v sektore polnohospodárstva, pretože tam to musí rásť, je to ekonomicky nesmierne dôležité. Takže úprimne vidím skôr pohyb k väčším než menším emisiám a preto si myslím, že je absolútne kľúčové, aby Európska únia bola konkrétnejšia, pokiaľ ide o to nízkouhlíkové smerovanie e, k polovici storočia. Samozrejme po roku 2020, po týchto cieľoch, teda máme tu tie ciele 2020, máme tu nejaké ciele na rok 2030 a musíme ešte si stanoviť skutočné európske ciele, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, takže tu očakávame vaše návrhy a vieme, že v roku 2050 budeme uh, musieť mať e, emisie CO2 ako Európska únia nižšie o nejakých 85 až 90 I pripravuje teda Európska komisia ešte stále túto stratégiu e, nulových emisí v polovici storočia. Je to e, konzistentné s cieľmi, ktoré sú stanovené v Parískej dohode a e, budeme mať nejaké predbežné mílniky, e, pretože si myslím, že to je kľúčové aby sme aj mm, povzbudili členské štáty, že naozaj sú na správnej ceste a že takéto nejaké vyhýbanie sa tomu nie je správny postoj. To je jedna otázka, taká všeobecnejšia. Druhá otázka, biopaliva. Mm, veľmi otvorene ste počas vypočutia minulý rok hovorili a e, v tom spise ILUK bolo jasné, že už nebudeme podporovať eh, biopaliva prvej generácie. Moja otázka teda je, aká je vaša momentálna pozícia? Ešte stále eh, zastávate túto líniu, že biopaliva prvej generácie nie sú správnou cestou vpred, ani pre dopravu, pre sektor dopravy, ani pre leteckú dopravu. Ja som bol v ICAO v Montreale pred dvomi týždňami a zdá sa, že najväčší dôraz je na vlastne vybalansovaní a využívaní biopalív a obávam sa, že tam bude veľa tých, mm, toho biopaliva prvej generácie. Čiže stratégia komisie ohľadne biopaliva a vyhýbanie sa rozvoja, rozvoju tej prvej generácie, to je trošku mm, nebezpečné. Takže ja by som si veľmi rád vypočul vaše aktuálne názory na túto problematiku. Ďakujem. Ďakujem. Za GUE pani Katarína Konečná. Ďakujem, pane predsedo, také. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, a ja vám ďakujem, že ste jedným z mála, ktorý neodmieta naše pozvanie a snažíte sa nás priebežne informovať o tom, čo robíte, ako postupujete v rámci energetickej únie. A chcela by som sa opýtať na ešte jeden problém, o ktorom sa tu dnes nehovorilo, a síce že komisia mala v tomto roku predstaviť v rámci pripravovanej energetickej únie aj e, iniciatívu Waste to Energy a táto iniciatíva súvisí s prejednávaným balíkom e, obehového hospodárstva, ktorý na rozdiel od svojho predchodcu e, nevenuje príliš problematike spalovania. E, nám bolo slúbené, že táto iniciatíva by to mala napraviť, pretože EÚ sa samozrejme postupne odkláňa od spaľovania odpadov, avšak e, aj v spalovaní má EU čo ešte ponúknuť, aj pokiaľ ide hlavne o výrobu energie. A chcela by som nadviazať, respektíve spýtať sa na to, ako sa k tomu vstaviate a prosím, aby sme sa tu teraz netvarili všetci, že e, uvážené spalovanie je snáď horšie než skládkovanie, pretože niektoré e, štáty e, ak teda nedáme šancu na nejaké moderné a nízkoemisné spalovanie odpadu, tak niektoré štáty sa dostávajú do veľmi e, ťažkej situácie v tom, že budú odpad ďalej skládkovať a to je podľa mňa pre životné prostredie podstatne horšie. A mnohé členské štáty investovali obrovské prostriedky práve do vybudovania týchto nízkoemisných moderných spalovní. A chcem sa teda opýtať, akým spôsobom sa k tomu staviate a Aký je súčasný stav iniciatívy, o ktorej ste hovorili minulý rok, čiže Waste to Energy under the Energy Union Framework Strategy of the Circular Economy. A teda aké konkrétne legislatívne a rozpočtové kroky budú nadvezovať na túto iniciatívu? Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Už sa, teda nikto sa nehlasí za zelených, za EFDD, takže dávam slovo podpredsedovi Ševčovičovi, aby mohol dať prvé kolo odpovedí. Thank you very much, Mr. Mr. Chairman. The first, uh, Ďakujem, pán predseda. Prvá otázka pána Lízeho. Myslím si, že sa to dobre doplňalo aj s otázkami pána Groteho. Faktom je, že skutočným oprasom dnešných dní je, že po parížskej dohode a po tej pozitívnej dynamike, ktorá tam vznikla, bol tu ten pocit, že parížska do- dohoda bola skutočne historickým výdobytkom a teraz sa zdá, že sme vo fáze, kedy každý členský štát tak počíta, kalkuluje, čo to znamená pre tento členský štát konkrétne. Takže je pravda, že každý členský štát prezentuje svoje špecifika a keď idete do krajín, napríklad, kde je silné polnohospodárstvo, veľa sa dozviete o uhlíkovej intenzite mlieka hovedzieho, alebo na severe Európy sa dozviete o biomase a o význame lesa Myslím teda, že eh, tu je tá časť procesu, kedy si môžeme vyjasniť na strane komisie aj členských štátov, aké sú naše pozície. A môžem vám povedať, že všetci komisári, všetci kolegovia na expertnej úrovni majú veľmi jasno v tom, že my chceme ostať lídrami v boji proti klimatickej zmene Parížské záväzky sú absolútne kľúčové a Európa bola vždy výnimočná v jednej veci a síce, že nielen vydávame vyhlásenia alebo prezentujeme záväzky, ale okamžite ich podkladáme aj záväznými legislatívnymi návrhmi a preto je odhodlanosť EÚ e, iná od e, tých ostatných, ktoré boli v Paríži na stole. A samozrejme, chceme v tom, tejto dobrej praxi pokračovať. Spomínali ste ETS. A tá veľká časť agendy, ktorú máme na tento rok, sa jednoznačne venuje e, teda tej tzv. postparížskej agende. Tam je ten efoček, sharing, zdieľanie bremena, dekarbonizácia dopravy, spôsob, ako riešiť polnohospodárstvo, energetickú efektívnosť, výkonnosť, energetickú východnosť našich e, budov. To všetko súvisí s tým, aby sme zabezpečili splnenie nášho záväzku. A potom musím jasne povedať aj to, že Samozrejme, že sme teraz v úplne inej situácii, nemôžeme replikovať ten prístup z času, keď sme si stanovovali e, cieľ 2020 pre niektoré krajiny. Že by niektoré krajiny dokonca mohli e, mať trošku vyššie emisie pretože niektoré krajiny mali trošku vyšší e, priemyselný rozvoj. No teraz je jasné, že všetci musia vynaložiť úsilie, že ak máme dosiahnuť tých minus 30 v sektore non-ETS, tak každý musí priložiť ruku k dielu a myslím si, že sa jasne ukazuje, že robíme teda veľmi podrobné dopadové štúdie a prezentujeme členským štátom, prečo si myslíme, že je to správny návrh pre každý členský štát, prečo je to férové a ako to kolektívne úsilie nám umožní dosiahnuť tento eh, významný cieľ, ktorý sme si stanovili na rok 2030. Čo sa týka sektora leteckej dopravy, viete, že opäť my najviac tlačíme spomedzi všetkých tých medzinárodných hráčoch, hráčov. Máme náš interný systém, ktorý funguje, funguje technicky. Teda vykrie to tie emisie skleníkových plynov a fungovalo by to aj na globálnej úrovni. Avšak e, naozaj v tom globálnom meradle potrebujeme globálnu dohodu. Preto robíme maximum ako komisia preto, v koordinácii s členskými štátmi, aby sme dosiahli pozitívne výsledky v ICAO. Mal som stretnutia s viacerými e, lídrami e, z e, letectva. A oni povedali, že si tiež uvedomili potrebu zúčastniť sa toho ťažšie pracovať na redukovaní skleníkových emisí v oblasti letectva a to ma namltilo, naplnilo väčšími obavám, e, väčšími nádejami než e, predtým. V prvom štádiu e, sa môže zdať, že, že cíle nie sú dostatočne ambiciózne, ale zároveň musím povedať, že je e, určite dobré začať s týmto procesom, bo teraz viete, že tu e, nebola e, možná globálna dohoda v tomto odvetvi a preto je potrebné skonsolidovať naše úsilie, aby sme doceli tento prvý mílnik a potom pracovali na ďalšom. To isté platí aj pre ďalší sektor, medzinárodná námorná doprava, to je opäť sektor, ktorý veľa rokov bol e, mimo e, pozornosti, pritom bol dôležitým zisťovateľom a tu opäť e, tlačíme silne na to, aby došlo ku globálnej dohode o monitorovaní a zbieraní globálnych údajov, aby sme zistili, aký obraz tu presne je, ktoré oblasti sú efektívnejšie, ako by mohla vyzerať globálna dohoda pre túto oblasť. A pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, tu samozrejme by sme chceli pracovať na viacerých úrovniach. Myslím, že to je jediný eh, spôsob, ako postúpiť ďalej. Potrebujeme tu mať európske chápanie toho, čo chceme docieliť na európskej úrovni, čo by mala byť naša miera ambícií a ako viete, momentálne finalizujeme naše hodnotenie dopadov, čo by bolo najvhodnejšie, aby sme splnili naše ciele nielen eh, pokryť rok 2030, ale aj eh, po ňom, po tomto dátume. V Parížskej dohode viete, že sa spomína jasný záväzok znižovať emisí skleníkových e, plynov do roku 2050 o, e, teda až e, na úroveň po teda 80 a chceme sa stať do konca storočia neutrálnou ekonomikou, pokiaľ ide o emisie uhlíka, teda emisie CO2, pardon. Takže Ide o to, aby sme e, toto všetko správne pretavili do národných e, plánov. Toto je dôležité pre mnohé členské štáty. Sme v intenzívnej konzultácii s nimi, presvedčame ich, že toto je najlepší e, postup. Každý členský štát si tiež musí to preplniť svoje domáce úlohy ehm, Takže chceme si vytvoriť európsky rámec pre dosahovanie našich e, cieľov na roky 2030 a 2050, ale e, že týchto cieľov sa musí udiať na úrovni členských štátov a preto potrebujú každý z nich svoje vlastné energetické a klimatické plány, ktoré by boli v súlade s týmito európskymi a globálnymi cieľmi. Energetická efektívnosť je toho dôležitou súčasťou. Musíme navrhnúť, ako by e, takéto plány mali vyzerať. Budeme v procese s členskými štátmi zabezpečovať, aby na európskej úrovni boli e, údaje pre všetky e, parametre, aby všetky boli rešpektované a splnené. Pokiaľ ide o energetické politiky a dokument, o ktorom sa diskutovalo minulý týždeň, dokument, ktorý spomenul pán Brote, ten sa zabral návrhu na e, úrovni expertov členských štátov, ako lepšie sústreďovať výskum a inovácie, aké by mali byť naše priority. Viem, že vždy, keď sa spomína slovičko jadrový, tak vždy to vedie k vzniku intenzívnych diskusí. E, čo by sme v budúcnosti, myslím, potrebovali a pracujeme spoločne na tom, aby sme to docielili, je, aby sme vytvorili serióznejšie prostredie e, pre diskutovanie e, o tejto téme. Väčšinou teraz sa klima hneď poralizuje, keď sa spomenie slovičko jadrový. A je ťažké diskutovať e, naozaj do hĺbky o tejto e, téme. Prečo by to bolo podľa mňa dôležité? Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Európe, máme tu 30 reaktorov, rozhodnutia niektorých členských štátov e, ukončiť činnosť e, niektorých elektrární, niektoré členské štáty chcú pokračovať v činnosti svojich reaktorov, iní budujú nové Viem, že je veľmi e, nákladné e, ukončiť e, činnosť jadrových reaktorov. Je tu veľa dôležitých otázok, jadrová bezpečnosť a podobne. My chceme, ak teda majú fungovať takéto reaktory v Európe, aby fungovali podľa najvyšších štandardov. Ak sa má ukončiť ich činnosť, tak tiež by to malo byť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. To je, myslím, veľmi dôležité a um, pomohlo by nám to sústrediť sa na tie správne veci a e, trošku oddramatizovať e, diskusie, pretože inak obávam sa a veľmi často e, počúvam z úst priemyslu túto obavu. O jadrových otázkach sa bude diskutovať mimo rámca EÚ a myslím, že to by nebolo správne, pretože my sme zodpovední za jadrovú bezpečnosť. Máme vysokú expertizu v tejto oblasti, inšpektorov, ktorí odvádzajú vynikajúcu prácu a preto treba o, diskutovať o všetkých aspektoch tejto otázky. Minulý rok v Prahe, Prahe som videl, že sa nediskutuje o týchto otázkach len e, s expertami, ale aj s environmentálnymi organizáciami, s občianskou spoločnosťou, s mimovládnymi organizáciami, ostatnými zainteresovanými stranami. Takže diskusie sa nezúčastňovali iba experti, ale bola širšia a e, pokrývala všetky aspekty, ktoré sú citlivé pre členské štáty EÚ. Ďalšia otázka, ktorá bola veľmi dôležitá, štandardizácia elektromobilov. Keď som sa zúčastnil e, veľtrhu v Hanoveri pred pár týždňami, e, pár vecí mi naozaj utkvelo v, v pamäti. Poprvé, Eh, prezident eh, Obama a kancelárka eh, Merkelová predstavili možnosť za 25 minút vlastne nabiť batériu elektromobilu, ktorý by mal potom naozaj veľmi veľkú výdrž a zaznelo tam, dúfam, že máme rovnaké štandardy pre americké a európske zástačky. Áno, máme, znelo to posolstvo, je tam e, pár e, rozdielov voltaži, ale e, zástačky sú rovnaké. A ďalšia dôležitá vec bola, ako sa môžu využívať elektromobily, aby fungovali na ukladanie energie. A to vlastne preukázala jedna holandská firma, E, že by bolo vlastne možné e, kapacitu batérií elektromobilov vlastne e, predávať poskytovateľov elektrickej energie, takto zarábať. Spomenula sa tu, spomnulo sa tu dokonca 200 eur. Ak by takýto biznis model fungoval, myslím si, že o pár rokov by sme všetci mohli si predstaviť, že budeme jazdiť na elektromobiloch. Treba e, naozaj podpísať memorandum o e, pochopení medzi Európou a USA, aby sa e, vymenovali laboratória na ISPRE, IRC a druhé v blízkosti Oregonu, kde sa pracuje na štandardizácii homologizácii v tejto súvislosti, kde pracujú na výzvach, ktoré sú s týmto spojené, aby sme čo najrychlejšie vyriešil určité otázky týkajúce sa infraštruktúry. No a potom ďalší súbor otázok sa týkal procesu ratifikácie Parížskej dohody. Ja tu s vami súhlasím, je v záujme EÚ, aby sme postupovali s ratifikáciou čo najrychlejšie, spoločne s našim návrhom e, e zdieľaní e, úsilia. Chceme tiež predstaviť aj návrh pre ratifikáciu tejto dohody ešte pred letom, čo by dúfajme mohlo mobilizovať členské štáty, aby čo najrychlejšie e, pokročili s e, procesmi e, ratifikácie na národnej úrovni. Pán Gerbrandy popísal pocit, ktorý má, pokiaľ ide o správanie členských štátov, ktoré odpovedali len čiastočne pokiaľ ide o bioenergiu, myslím, že tam je zrejme, že potrebujeme trvalú, e, teda politiku pre trvalú udržateľnosť e, bioenergie biomasa, pre ktorú komisia e, odporúčanie je naozaj toho dôležitou súčasťou a my musíme nájsť naozaj ten správny spôsob, ako by biomasa mohla efektívne znižovať emisie Ehm, biomasa musí byť takisto trvalo udržateľne produkovaná. Takže čo potrebujeme, je, e, sú, sú aktualizované e, e, pravidlá, Takisto pracujeme aj na trvalodržateľných kritériách pre biomasu. A pre tieto e, témy sme už zahájili proces e, konzultácií. Ste informovaní o tom, že e, sme sa stretli s silnou reakciou. Mali sme aj minulý týždeň stretnutie s zainteresovanými stranami. Čím sa teraz zaoberáme, sú teda tie kritéria v tejto súvislosti, smernica obnoviteľných zdrojov energií, by to mohla byť, ale tiež sa zaoberáme tými najlepšími uh, možnosťami, a ako sa teraz zaoberá týmito kritériami iným spôsobom. A potom pokiaľ ide novú generáciu biopalív, eh, to, čo by sme v tomto štádiu potrebovali, je postupné E, teda e, miznutie generácie, biopaly prvej generácie. No, pretože tieto mali naozaj negatívny dopad na poľnohospodárstvo a chudobu v mnohých krajinách. A preto sme sa rozhodli e, pristúpiť k tomuto Eh, postupnému eh, vyfazovaniu a eh, prechodu k pokročilejším biopalivám. No a aj diskusie v súvislosti s dekarbonizáciou dopravy ešte bližšie osvetlia tie ďalšie kroky, ktoré sa v tejto súvislosti udejú. No a keď hovoríme o plánoch na obdobie po roku 2030, súhlasím s vami, pán Gerbrandy, že musíme o tom uvažovať teraz. Toto plánovanie si e, vyžaduje e, dlhé roky, musíte diskutovať s verejnosťou, s priemyslom, treba na tú infraštruktúru, všetci musíme pracovať e, na zmene našej spoločnosti. Takže keď som hovoril o národných energetických a klimatických cieľoch, boli by sme radi, keby sa vypracovali veľmi dobré plány e, pre 10 ročie e, medzi 2020 a 2030, ale už teraz e, prosím členské štáty, aby sa zabrali obdobím po roku 2030 pretože eh, už len celý cieľe do roku 2030 bude veľkou výzvou, ale pokračovať eh, ďalej na redukcii skleníkových eh, plynov teda do polovice mm, storočia bude tiež veľkou výzvou alebo ešte väčšou. Takže treba už sa zamýšľať aj nad tým obdobím po roku 2030. Takúto stratégiu teda navrhujeme. Pokiaľ ide o oficiálne dokumenty, určite veľmi dobre poznáte tie e, oficiálne e, časti. Očakávame, že e, panel IPCC nám poradí, ako sa dopracovať k tomu cieľu znižovania rýchlosti oteplovania a do roku 2023 e, chceme e, tu mať e, také prvé zhodnotenie, ako globálne spoločenstvo rešpektuje svoje ciele, ktoré si stanovilo EÚ. Určite urobí všetko, čo bude v jej sílách a určite teda aj komisia, ako je súčasť. Pani Konečná spomenula tie ciele, ktoré si niekedy rozporujú v oblasti eh, energií. Čo je tu, myslím, dôležité, je, aby sme boli veľmi racionálni v tejto téme a preto, myslím, musíme rešpektovať to, čo e, nazývame eh, hierarchiou v oblasti odpadov. Eh, musíme sa zabrať tým, či niečo potrebujeme, potom to musíme znovu použiť a potom eh, prípadne recyklovať a, a iba ak by toto všetko nemalo byť možné, tak eh, to transformovať v energiu formou teda spálovní a až poslednou možnosťou by mali byť skládky odpadov v našich krajinách pretože dnes definitívne máme e, dobré technológie pre recyklovanie, pre opätovné použitie alebo pretavenie v energie. Mali by sme naozaj e, za každú cenu sa snažiť e, zamedziť skládka. Takže treba sa na to pozerať z tohto aspektu a Príslušný návrh môžete očakávať do konca tohto e, roka, ktorý by sa zaoberal hier- touto hierarchiou odpadov. Súvisí to s oznámením komisie o e, obehovom hospodárstve. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Ďakujem ja vám. A teraz začneme e, druhú, druhé kolo. Pani Grostet. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďakujem, že ste prišli nás poinformovať o vašich názoroch, o energetickej únii, o energetickej efektívnosti. Vždy máme pocit, e, že sú problémy, ťažko sa veci realizujú. Samozrejme to závisí aj od tých investícií, ktoré sú potrebné. Hovorili ste o letectve v oblasti letectva už existujú spoločnosti, ktoré vynakladajú úsilie, ktoré využívajú určité typy lietadiel pre určité trasy, pretože tieto lietadlá sú oveľa hospodárnejšie, menej náročné, čiže dejú sa tam veci, ale zásadné je to, aby sme všetko, čo nanúcujeme, nanúcovali na svetovej úrovni, e, pretože e, keď niečo spravíme v Európskej únii, tak to nie je korektné voči všetkým. Čo sa týka atomovej energie, no tu v súvislosti aj s klimatickými zmenami, ak Eh, si pozrieme eh, všetkých, ktorí chcú zastaviť eh, atomovú energiu, tak chcú znovu páliť uhlie a to sa potom môžeme rozlučiť s znížením emisí a s kvalitou vzdušia. Takže to je celé zlé nastavené. Áno, samozrejme je jasné, že potrebujeme zvyšiť bezpečnosť atomových elektrární, ale nemôžeme v najbližších 10 ročiach jednoducho sa obísť atomové energie, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám zmenám, áno, samozrejme, alternatívne zdroje sú dobré, ale najbližších 20-30 rokov nebudú dostatočne efektívne, takže musíme zachovať atomové e, elektrárne, jednoducho bez nich sa neobídeme. E, ja som nechcela hovoriť o plyne, pretože ale musím to spomenúť, pretože tu je e, v rámci Energetickej únie aj plyn a bezpečnosť dodávok plynu. Vy ste hovorili zo skupení členských štátov pre regionálnu spoluprácu. To je fajn, ale ja si myslím, že je potrebné zachovať určitú flexibilitu, pretože nemôžeme obmedzovať, donúcovať členské štáty, aby e, mohli mať iba jednu jedinú regionálnu spoluprácu. Ja si myslím, že by bolo rozumnejšie mať rôzne, áno, ponáhľam sa, rôzne skupiny regionálnej spolupráce podľa nadnárodných rizik, tých zásadných nadnárodných rizik. A teda členský štát by mohol byť súčasťou viacerých regionálnych zoskupení. A chcete, a som, a som to tak pochopila, že chcete nahradiť národné plány a riadenia kríz regionálnymi plánami. Ide naozaj o to, že ich chcete nahradiť? Nebolo by skôr lepšie jednoducho zabezpečiť väčšiu koherentnosť? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Leinen. Pán podpredseda, ten trojuholník, ktorý ste prezentovali, je e, dobrý. Ak budú tu tie správne e, závery vyhodené. My sme diskutovali teraz o doprave. Emisie v e, oblasti dopravy sa zvyšujú. Dôležitou ďalšou oblasťou sú budovy. 75 fosílnych energií E, sú vynakladané na e, kúrenie a chladenie. Chladenie potrebujeme pre túto oblasť e, vhodnú stratégiu a pri nových budovách je toho veľa možného, veľa viac, než čo popisuje naša stará smernica. Eh, som teraz eh, v porote eh, švajčiarskej ceny pre solárnu energiu, takže nie, je tu teraz ani tak o pasívne domy, ani nízkonakladové, ale dokonca také, ktoré produkujú energiu, takže v oblasti budov sa dá toho urobiť veľa. A nemali by sme zmeškať vlak v tejto oblasti. A potom, pokiaľ ide o screen financing, Zelené financovanie um, nemalo by to ísť len o veľké projekty. Treba dať šancu aj malým projektom, obzvlášť v oblasti budov. A tretí aspekt, eh, technologická revolúcia, práve som sa eh, eh, vrátil z našej cesty v Číne aj v rámci Green Development v fotovoltaika, batérie, ktoré sa e, vyrábajú v Číne. Čo potrebuje Európa na to, aby sme zostali naďalej lídrami v tejto oblasti? To sú dôležité otázky. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Salimovič. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Dovolte len zdôrazniť to, nakoľko si vážime to, že prichádzate medzi nás a dávate nám možnosť e, diskutovať s vami. Plne súhlasím s tým, čo tu zaznelo o energetickej únii a nielen to, čo ste povedali tu, ale čo ste uvideli vo vašom oznámení stav energetickej únie za rok 2015. A v tejto súvislosti mám dve otázky. Jedným z cieľov energetickej únie je posilniť spoluprácu medzi EU členskými štátmi a štátmi energetického spoločenstva, ako napríklad Ukrajina, Moldavsko, Bosna, Hercegovina, Srbsko, Čierna hora a tak ďalej, s cieľom e, zabezpečiť efektívnu implementáciu e, získaných synergií. Aké konkrétne kroky predpokladá komisia na posilnenie takejto spolupráce? A druhá otázka Vízia, na ktorej stavia Energetická únia, je taká, že je to únia, kde členské štáty závisia jeden od druhého, že o tom vedia, aby sa zabezpečili bezpečné dodávky občanom e, na základe e, dôvery. To som citoval e, vášho oznámenia, avšak e, správe a aj priamo v teréne zaznamenávame určité štruktúrálne rozdelenie, akúsi chýbajúcu dôveru medzi členskými štátmi, ktorá bráni spomalej dosahovaní cieľov energetickej únie, napríklad nedostatočné kapacity interkonektivity, prepojenia. Nie je to v podstate náhoda, skôr je to schválne, kedy tak spravené. A navyše Členské štáty EÚ, ktoré vo veľkej miere závisia od ruského plynu, buď sa boja, že si znepriatelia hlavného dodávateľa, alebo ohrozia dohody, ktoré majú uzavreté individuálne. Um, hovorím možno aj o Nord Stream. A je to na úkor energetickej únie, takže ako komisia si predstavuje uh, posilnenie takejto dôvery medzi členskými štátmi? Ďakujem. Mr. Eck. Ďakujem pekne, pán Eck. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, vielen Dank. Ja. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste äh, prišli medzi nás a podeli sa s vašimi äh, pohľadmi. Pán Grote už povedal to, čo som chcel spomenúť i ja. Obzvlášť pokiaľ ide o tú e, správu, že komisia plánuje e, inštalovať v EÚ e, mini reaktory. Takže mám ďalšiu otázku. V oblasti boja proti klimatickým zmenám je veľa možností, ale ja sa chcem spýtať na boj proti klimatickým zmenám sa budeme zaoberať ešte viacej, ktorom poľnohospodárstva, redukciou e, nadmerne veľkých e, e, populácií zvierat, ktoré tiež spôsobujú vysoké emisie. A potom ešte jedna otázka k tým plánovaným mini reaktorom. Každý z nich je predsa len potenciálnym cieľom pre akty terorizmu a práve v týchto časoch e, sa treba e, zaoberať aj e, týmto aspektom. Ďakujem. Thank you very much. And now Mr. Bellet. Ďakujem pekne, pán Belet. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán podseda komisie, príjemné popoludne vám všetky mnohé tu už zaznelo o ETS a obrovskom úsilí, ktoré musíme vynaložiť aj cez reformovanie ETS a to, čo budeme musieť žiadať od priemyslu a energetiky. To všetko tu už zaznelo. E, Takisto sa hovorilo o tom, čo by sme chceli spraviť v letectve. Spomínal to Peter Matias, Gabriela ďalší. Nebudem to opakovať. E, mám dve otázky o effort sharing e, mimo ETS, zdieľanie záťaže a nielen teda e, do, e, stavebníctvo, ale aj doprava. Dá sa v tom spraviť oveľa viac. E, Eh, chcel by som hovoriť o autobusoch a ťažkých nákladných vozidlách, pretože vieme, že v Spojených štátoch, v Kanade, a Japonsku už majú prísne a tvrdé normy, zatiaľ čo my ich nemáme. Takže máte eh, vy ambíciu, my máme ambíciu byť eh, na čele. Predpokladám, že chceme byť na čele aj v tejto oblasti a nemyslím si, že našou ambíciou mať nejakú časovo náročnú monitorovaciu fázu, ale mali by sme sa v podstate ponaučiť z toho, čo sa dozvedeli ľudia inde a zamerať sa na dosiahnutie cieľov ešte do roku 2030 a potom môžeme jednoducho nielen posilniť úsilie, ale aj urýchliť naše snahy. Čo si o tom myslíte? A druhú otázku vlastne ste už na ňu zodpovedali do určitej miery to biomase. E, viete, že to sú obrovské diskusie o zariadeniach na biomasu pre výrobu energii a mnohé projekty jednoducho obrazne povedané boli zabité napäté tou diskusiou, ktorá sa tu vedie o kritériách udržateľnosti. Takže alternatívami je to, že budeme musieť investovať do napríklad zdrojov energii na mori, ale to je schodné len vtedy, keď to je silne dotované. Takže čo budeme robiť? Budeme dovážať odpad, drevný odpad, aby sme investovali do e, výroby elektrín z biomasy, alebo budeme investovať do silne dotovanej výroby energii na mori. Čiže je to takáto voľba, pre ktorú alternatívu by ste sa rozhodli vy. Ďakujem pekne, pán Párňo. Áno, ďakujem pekne, pán pod, podpredseda komisie. Chcel by som sa vrátiť k ratifikácii dohody z Paríža e, zo strany štátov Európskej únie. Komisia 21. apríla sa angažovala a povedala, že do leta ešte predloží dva návrhy Eh, rade aj parlamentu. Jeden sa týka ratifikácie Parížského dohovoru a druhá sa týka prerozdelenia národných úsilí, kde členský štát musí prispieť k dosiahnutiu eh, cieľov, ktoré boli stanovené v balíku energeticko-klimatickom do roku 2030 na úroveň EÚ. Právny odbor Európskej komisie pripravil oznámenie, v ktorom vlastne si odčlenil tieto dve témy, pretože dnes v podstate to prepojenie týchto dvoch tém e, momentálne robí problémy. E, mám pocit, že členské štáty, ktoré závisia od fosílnych zdrojov energie v Európe, mám na mysli Slovensko, Českú republiku, Poľsko, podmienujú ratifikáciu dohody prerozdelením národných úsilí s cieľom znížiť o 40 emisie skleníkových plynov CO2 EU do roku 2030, čože ja mám pocit, že proces ratifikácie Parížského dohovoru zo strany Európskej únie sa stal akýmsi uh, eh, rukojemníkom eh, tých krajín, ktoré závisia od fosílnych zdrojov energií. Ako sa môžeme dostať z tejto situácie rukojemníka? Čo spravíte, pán podpredseda? Ako môžeme v podstate sa postarať o to, aby tie rokovanie o národnom prerozdelení úsilia e, umožnili práve teraz, keď e, rokujeme v Bone, aby sme zároveň zabezpečili aj to, že Európska únia sa vystrie a naozaj e, bude hovoriť jedným rovnakým hlasom, tak ako to bolo v decembri 2015. Ďakujem pekne. Pán Peterle? Ehm, Ďakujem pekne, pán Poten. Ďakujem pekne za veľmi jasnú prezentáciu s jasnými koncepciami. Udržateľná budúcnosť si vyžaduje koherentný prístup a bojovanie na viacerých frontoch naraz. Uh, k tomu ste povedali, keď ste hovorili o politikách v Únii, ja by som chcel upozorniť na iný aspekt alebo príležitosť, ktorú považujem e, za nevyhnutnú. Mali by sme využiť naše dohody o strategických partnerstvách a iné dohody s rôznymi partnermi vo svete e, na to, aby sme prispeli k ekologizácii ich rastúceho hospodárstva, Eh, tešia ma zámer Európskej komisie napríklad vo vzťahoch s Indiou, ale sú tu aj iní podobní partnery. Čím viac eh, ekologizujeme naše partnerské vzťahy, tým viac sa priblížime k cieľom z Paríža. O tom som presvedčený. Môžeme sa s našimi partnermi deliť o koncepciách, technológiách, skúsenostiach, eh, s vedomostiami, skúsenostiami. Myslím si, že ten trojuholník, ktorý ste spomenuli, pán pod predseda je dôležitý. Ja to vnímam tak, že európske banky, že tým momentálne nechybajú peniaze. A teda je dobrý e, moment využiť tieto peniaze na správne účely. Moja otázka znie, môžete ovplyvniť vývoj tak, aby sme mali integrovanejší a prierezovejší, sektorovo prierezovejší prístup. Ďakujem pekne. Pani Kabezan Ruiz. Escuchamos. Y gracias, señor comisario. ¿no? Bueno, yo quiero por supuesto, hablar de la unión energética. Eh, ďakujem pekne, aby som chcela hovoriť o energetickej únii, ale zameriam sa na víziu, ktorú teoreticky môžeme stratiť do zreteľa. Musíme uh, v podstate v Energetickej únii zabezpečovať energiami nielen obyvateľstvo, ale aj priemysel. A keď sa zamýšľame nad tým, ako to chceme vyriešiť, hovoríme tu o efektívnosti, Uh, potrebujeme mať záväzky na národnej úrovni, potrebujeme národné plány, potrebujeme dotácie pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ale musíme sa pozrieť aj na náklady v Európskej únie. Nikto nepochybuje o tom, že zdanenie energií sa stanovuje na národnej úrovni, ale musíme byť transparentní. Keď eh, 50 rozpočtu tu v jednotlivých členských štátoch pre energie si vyžaduje jednoducho zdanenie. To nie je len redistribúcia e, úsilia, ale aj politika nákladov. E, a tu majú konečné slovo členské štáty. Hovoríme tu o zdaňovaní, o korektnom zdaňovaní energie. Musí to byť korektné a sociálne udržateľné. A v tomto zmysle podľa mňa je dôležité pozrieť sa aj na demokratizáciu energie a nájsť spoločný rámec pre spotrebu, pretože medzi krajinami sú rozdiely, napríklad veľké rozdiely medzi Španielskom a Nemeckom. Čo sa týka bezpečnosti atomovej energetiky v Belgicku, čítali sme alebo počuli sme o tom, je tu správa Nemecka, ktorá vyvoláva obavy, správa o dvoch reaktoroch v Belgicku Takže ľudia majú obavy. V tlači, belgickej, francúzskej či luxemburskej tlači sa môžu dočítať o tom, že jeden z týchto reaktorov je e, v podstate v zlom stave a predložila sa jeho funkčnosť ďalších 10 rokov. Takže komisia, aké chcete prijať bezpečnostné opatrenia? Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt biztos úr, Ďakujem pekne, hovorí pán Balco. Vážený pán podpredseda komisia, sa musím ospravedlniť, že nemám priamu otázku, ale skôr akúsi úvahu na túto prebiehajúcu diskusiu. Vždy, keď príjete do nášho výboru, nikdy nediskutujeme o tom, ako to všetko má dopad na ceny, maloobchodné ceny. Vždy začíname s klimatickými zmenami, čo je v podstate áno v kompetencii tohto výboru, ale e, keď sa zameriavame na boj proti klimatickým zmenám, mali by sme si vytvoriť koncepciu atomovej energetiky. E, zasneli tu kritické pripomienky o tom, že komisia sa zameriava na atomovú energetiku a pritom energetický mix spada do kompetencií členských štátov. Ja si myslím, že komisia môže mať svoj názor a členské štáty sa rozhodnú sami. Nikto napríklad nekritizoval to, že veterné turbíny e, by niekto propagoval, aj keď e, to takisto môžeme považovať za zasahovanie vnútroštátnych právomoci. Nakoniec sa jedná o čistý zdroj energie a v roku 2014, ak vám môžem pripomenúť, pre americký vedec napísal otvorený list o prínosoch atomovej energie a upozornil v ňom na to, že momentálne tzv. ekologické zdroje energie nemôžu zabezpečiť Eh, ambiciozne ciele boja proti klimatickým zmenám. Samozrejme, atomová energetika by mala byť čo najbezpečnejšia, ale v tomto článku sa amerického vedca sa hovorilo o tom, že jednoducho bez atomovej energie to nepôjde. Takže čo je našim hlavným cieľom? Ekologické zdroje energii, ambiciozne využitie ekologických zdrojov energii. Samozrejme, musíme byť realistami. Musíme splniť stanovené ciele v rámci boja proti klimatickým zmenám, ale potom by sme nemali vnímať e, atomovú energiu pod rovnakým pohľadom ako fosílne zdroje energie. Ďakujem pekne. pani Schreier-Pierk. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Som rada, že ste prišli medzi nás. Nedávno som hovoril so štát, hovorila so štátnym tajomníkom, ktorý má kompetencii e, životné prostredie. Mám otázku. Hovoríte o energetike a hovoríte o behovom hospodárstve. Tu, tesne, rovno pred vami som, tu. Takže veľa ľudí a firiem sa chcú zapojiť. Uh, boli sme na univerzite, debatách, pýtali sme sa a všetci sa chcú do toho zapojiť, občania, univerzity, priemysel, ale nikto nevie ako. E, uvediem príklad, je tu niekoľko tisíc bytov, ktoré je potrebné e, renovovať, e, chcú spraviť tú renováciu energeticky neutrálnou, ale nevedia, kde sa dostať finančným prostriedkom. Každý chce spraviť niečo pozitívne, ale nevedia ako. Viete nám povedať, ako? môžeme niečo prakticky spraviť preto, aby sme dosiahli tieto výsledky. A potom polnohospodárstvo. Tu hovoríme o energetike a klimatických e, zmenách alebo dohode, ale myslím si, že by sme mali venovať viac pozornosti sektoru polnohospodárstva. Viete nám povedať niečo viac o tom, čo sa deje v tejto oblasti? E, Nespomína sa polnospodárstvo priamo, ale len nepriamo. Chceme vedieť, čo by sa tu dalo spraviť. Znamená to, že e, sa uvalí dovozné clo na soju, alebo čo sa vlastne bude diať? Občania chcú o tom vedieť. A potom ešte na záver, na každom stretnutí spomínam odpad. A odpad ako hnojivo O, už o tom hovoríme 30 rokov. Dosiahneme nejakú dohodu na túto tému blízkej budúcnosti? Je to niečo, čo sa vždy spomína pri voľbách a potom sa nič neudeje. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán podpredseda komisie, môžete odpovedať. Ďakujem. Ak by ste mi ešte mohli pomôcť, kde sme začali s tým druhým kolom, pani Grostet.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 spomínala leteckú dopravu a to, že niektoré aerolinky už dnes vedia úsporne eh, lietať, eh, dbať na skleníkové emisie. A iné aerolinky nie sú také a mm, my, som si istý, že tie európske aerolinky sú medzi tými najlepšími, takže pre nich, ako sme už aj eh, dokázali, nebolo nejakou veľkou záťažou zúčastniť sa na európskom systéme kde museli teda tie svoje skleníkové emisie zahrnúť. Ukázalo sa, že to funguje v Európe. Ale ak si spomínate na reakciu, kde sme navrhli, že by to malo byť teda globálne úsilie, globálne aerolinky, ktoré letajú v Európe, by sa mali na tom rovnako zúčastňovať. V tomto prípade bola obrovská reakcia proti tomuto návrhu a dnes musím povedať, že situácia sa mení. Vidíme, že sa to postupne zlepšuje, ten postoj tých vedúcich aeroliniek a dúfam, že tento nový vývoj v rámci ICAO nám umožní byť optimistickejšími a pracovať na pozitívnej dohode, ktorá by v oktobri tohto roku mohla byť na stole. Budeme tam mať ten globálny prístup, globálnu dohodu, aby sme teda vyrovnali emisie skleníkových plynov z leteckej dopravy do roku 2020. Myslím, že to by mohol byť ten prvý krok, ako som povedal, a na to môžeme stavať v budúcnosti, pretože technologický vývoj nám umožní ísť možno rýchlejšie. Ale tá hlavná otázka pani Grosted bola o regionálnej spolupráci a energetickej bezpečnosti a Prvý bod na vysvetlenie, prečo sme to navrhli. Jednoducho v minulosti sme videli, že pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, najmä v plynovom sektore, bolo dosť zjavné, že naše členské štáty, keď mali dočenia s takouto výzvou, väčšina našich členských štátov sú malé alebo stredné, nezvládajú to. A musíme sa poučiť z roku 2006 a 2009, urobili sme tie zaťažové testy a teda bolo zjavné, že to, čo budeme potrebovať, to, čo sa v končnom sadku udialo e, v tých členských štátoch, ktorých sa to najviac dotklo, dostali vlastne pomoc od susedov Takže sme zostavili súbor piatich kritérií, geografická blízkosť, vzťah medzi prevádzkovateľmi prenosnej sústavy, kapacita, sklad, e, zásobníky plynu a tak ďalej. Čiže logické kritériá, aby sme e, navrhli, ako by mohli byť zostavené tieto geografické skupiny, ale zároveň veľmi pozorne som sledoval diskusiu, medzi členskými štátmi. A je pravda, že najmä tie e, veľké členské štáty sú asi príliš veľké na jednu skupinu. To je môj e, dojem, to je taká osobná moja poznámka. A myslím si, že je dôležité pre mňa aj komisiu, aby sa zabezpečilo, že keď sa bude príjmať e, smernica o bezpečnosti dodávok, že tam bude jasný záväzok že susedia, regionálni partnery budú spolupracovať na nejakých zálohových plánoch. Teda, aby sme vedeli, že ak sa niečo udeje v Strednej Európe, ako región dokáže pomôcť, aké sú predpoklady, aké sú tam e, prepojenia, aké zásobníky potrebujeme, aby sme e, pomohli týmto krajinám. A to isté sa týka západnej a juho-východnej Európy. Čiže a to riešenie je, že potrebujeme regionálnu spoluprácu, e, kde by teda veľké členské štáty boli po viacerých regiónoch, tak asi by sme nemali byť proti tomu. Mali by sme zabezpečiť tam tie záložné plány pre všetky časti Európy, aby to bolo dobre rozpracované, rozvinuté, realistické a aby sa vyriešil tento problém Viem, že tá diskusia je momentálne veľmi intenzívna v tejto veci a dúfam, že nájdeme dobré riešenie aj tohto návrhu, pretože ako viete, zahrnuli sme tie regionálne skupiny do prílohy a pre nás je veľmi dôležité to jadro návrhu a to je vysoká kvalita záložných plánov, takže myslím si, že je ťažké predvídať výsledky, ale žiaduci výsledek by bol, aby sme teda mali tieto záložné plány, na základe ktorých bude zjavné, ako región vie pomôcť všetkým členským štátom EÚ. Druhá otázka bola od pána Lajnena a on hovoril o um, sektore budov, potom stratégia vykurovania a chladenia. A som si istý, že by to mala byť jedna z top priorít Európskeho parlamentu, komisie a našich členských štátov v oblasti teda pri riešení klimatickej zmeny, ako znižovať aj energetické náklady, pretože je veľmi dobre známe, že takmer polovica spotreby energií ide na vykurovanie a chladenie budov a s dnešnou technológiou by to mohlo byť podstatne lepšie. Takže my sa dnes zamýšľame nad tým nielen ako revidovať smernicu energetickej efektívnosti a tieto výkonnosť, energetickú výkonnosť budov, ale chceme sa trošku zamyslieť aj ďalej, ako um, urobiť z budov nielen energeticky efektívne, ale aj inteligentné budovy, aby sme tieto nové budovy alebo renovované budovy mohli využívať ako kľúčové body prepojenia, ako tieto úzly novej integrovanej infraštruktúry. Čiže aby e, fungovali dobre nielen z pohľadu nízkej energetickej spotreby alebo možno produkcie energie, ale aby sme ich vnímali aj ako potenciálne zásobníky energie, um, aby to teda boli potenciálne konektory infraštruktúry, kde by sa dali nabíjať elektrické autá e, a tak ďalej. Alebo by to mohli byť e, prenosové väže pre Wi-Fi signál, pretože v budúcnosti túto novú technológiu e, budeme potrebovať, teda aut bez vodičov a ďalšia, mobility, ďalšia mobilita. To by bolo vhodné pre to 21. storočie. Takže Teraz v komisii zvažujeme, ako vlastne prispôsobiť tie e, benchmarky, ktoré treba e, splniť, ak by sa mala budova stať nielen energeticky efektívnou, ale aj inteligentnou, teda aby zodpovedala všetkým požiadavkám toho 21. storočia. Určite je to teda nový prvok, čiže skúmame to, zamýšľame sa nad tým, či to zahrnú tohto návrhu lebo je to možno uh, niečo v tom zmysle, ako hovorili tí primátori starostovia. Pozrime sa na to, ako ten proces môžeme využiť, aby uh, naša, naše mesta, naša infraštruktúra v mestách bola inteligentnejšia. A samozrejme, potrebujeme inteligentné financovanie. A e, to je tiež taký postupný uh, prístup prvom rade sa treba pozrieť na všetky programy, ktoré sme mali v komisii, ktoré sú nejako prepojené s tou mestskou agendou. Často sú to štruktúralné fondy, rôzne malé programy, ktoré sme mali v DG Energetika Regio a snažíme sa to všetko dať, tak povediať, pod jednu strechu do takého jedného kontaktného miesta. No a potom ten Junckerov investičný fond, e, vidíme, že tam bolo nakoľko bol úspešný fond za posledný rok mobilizácií tých 100 miliónov eur a môžeme do toho teda vložiť dosť zásadné finančné zdroje do úsilia modernizácie EÚ. No a v budúcnosti potrebujeme jasnú e, legislatívu, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť a budovia, Myslím si, že by bolo jednoduchšie využiť e, tie zelené finančné inštitúcie. Mali sme viaceré schôdzi s rôznymi konzorciami bank, s rôznymi asociáciami a e, to, čo si pamätám najlepšie, bolo stretnutie, kde účastníci spomínali to zaražajúce číslo, že máme pod kontrolou 9 triliónov eur a chcú investovať do dlhodobých projektov, pretože sú to vlastne penzívne fondy, oni potrebujú leg- legislatívnu stabilitu, jasný rámec a potrebujú pomoc m, pri agregovaní projektov, aby mohli byť aby bol takým sprostredkovateľom a tie fondy by boli ochotné investovať do týchto dlhodobých projektov. Čiže o to sa snažíme, to je taký prvý krok, vytvoriť e, teda to jednotné kontaktné miesto, preto inteligentné financovanie pre tých veľkých hráčov, ktorí by teda do toho vstúpili a pomohli nám rozbehnúť túto vlnu energetickej efektívnosti v Európe. No a Európa by bola, alebo teda Európa by tam bola jednotkou. No určite Mm, budeme teda tam vnášať tie obnoviteľné zdroje, zelenú politiku, to chceme dostať do toho hlavného centra zájmu svetovej politiky. Zatiaľ e, sa sme vlastne jedinou ekonomikou, ktorá to dokáže oddeliť e, a ukazuje, že teda dá sa rásť a zároveň sa dajú znižovať emisie e, skleníkových plynov. Je to jedinečné, naozaj len nám sa to darí a v tomto procese sme vybudovali e, množstvo nových technológií, patentov, poznatkov ako na to a myslím teda, že by sme sa mali sústrediť na tie kľúčové oblasti, e, batériové technológie, inteligentnú energiu a tak ďalej, ale našu prioritu alebo našu dominanciu, ak to tak môžem povedať, by sme si mali zachovať v tých, v tých akumulovaných poznatkoch z tohto prvého ekonom, energetického prechodu eh, k tej inteligentnej technológii a využívanie tých synergií, to je eh, na trhu veľmi požadované, ako integrovať systém, ako eh, zabezpečiť dostatočné fungovanie a to je určite jeden zo silných eh, bodov pre Európu v budúcnosti, aby sme to nielen využívali, ale ponúkli globálnej komunite. Ako náš príspevok. Pán Salimovič sa pýtal na spoluprácu s energetickým spoločenstvom a Viete, my sme to viackrát spomínali, že energetická únia sa nezastavuje na hraniciach EÚ a to, čo sme chceli povedať, je, že presne e, spoluprácu chceme rozšíriť aj s krajinami e, energetického spoločenstva. Momentálne sa sústredíme na transfer právneho poriadku, nášho prístupu, ako to riešiť právne a sekretariát energetického spoločenstva myslím si, že odvádza vynikajúcu prácu a vidíme, že krajiny vrátane Ukrajiny príjmajú nové moderné zákony, novú modernú legislatívu do svojich systémov a určite je to priorita do budúcnosti. Druhá veľmi dôležitá priorita je vnímať európske susedstvo aj z pohľadu spolupráce v oblasti energetiky, čiže keď e, pôjde o vybudovanie nejakých prepojení, bude potrebné pozrieť sa nielen na PCI, ale aj na projekt PSS. E to je zaujímavé pre energetické spoločenstvo. Pozrieť sa, aký je tam pokrok. No a musíme popracovať na tých výzvach, ktoré e, na nás kladú dva finančné nástroje. Jeden je európsky na európskej strane a druhý je tam na druhej strane pre krajiny susedstva, ale je to schopné, je to realizovateľné a my musíme zabezpečiť pokrok s krajinami energetického spoločenstva. No a čo sa týka nedostatku dôvery, energetická únia a tempo budovania prepojení. Ako viete, jedne, jeden z dôvodov, prečo kladieme taký dôraz na vybudovanie tých prepojení, je, že Trvá e, to v priemere 11 rokov na to, aby sa vybudoval jeden takýto, jedno takéto prepojenie v Európe. Niekedy sú to politické dôvody, niekedy ekonomické, finančné, technické, ale máte pravdu, že určitá motivácia e, musí ísť nadrávať z týchto troch prekážok a um, je tam možno aj určitá obava otvoriť domáci trh uh, s plynou, s elektrinou. No a to musíme riešiť. Ak chceme mm, mať ten jednotný trh, tak musíme popracovať na voľnom pohybe energii a musíme zabezpečiť e, vybudovanie týchto prepojení. Nord Stream, myslím, že o tom som viackrát hovoril, je dôležité re, e, rešpektovať legislatívu EÚ vo všetkých aspektoch či je to environmentálne, verejné obstarávanie a musíme nájsť riešenie e, zachovania tranzitu cez Ukrajinu, pretože inak by sme išli úplne proti celému našemu úsiliu a našej politike voči tejto krajine, ktorá ešte stále mm, zažíva veľké turbulencie pod obrovským tlakom a samozrejme musíme sa vyhnúť polarizácii, e, ktorú ten projekt prináša do EÚ. Čiže pripravujeme viaceré alternatívy a stratégie a Dúfam, že sa nám teda podarí nájsť dobré európske riešenie tejto výzve. Pán Ek sa pýtal na e, sektor polnospodárstva a živočišnej výroby. Musíme zabezpečiť e, rozumné riešenie, ako agrisektor môže prispieť k boju proti klimatickej zmene rozumným spôsobom. Vieme, aké sú limitu, limity, aké sú technické možnosti technické riešenia, aké sú špecifika krajín s agrisektorom, e, ktorý je veľmi významný. Čiže musíme nájsť vyvážené riešenie, aby to vyhovovalo aj agrisektorom v týchto krajinách. Čo sa týka minireaktorov a ďalších projektov v tejto oblasti, dnes sme sa toho netyk- ne, nedotýkali, čo je v Kadaraši vo Francúzsku. Um, je to všeobecne podporované, podporované aj z rozpočtu EÚ. Čo sa týka jadrového výskumu, tie mini reaktory, pokiaľ ja viem, sa spomínajú v návrhu v návrhoch, ktoré podporuje Bill Gates, e, koalícia Breakthrough, skupina vedcov, ktorí sa podielajú na takomto výskume v Európe, ako som už povedal, musíme rešpektovať rozhodnutie národného mixu, ako e, teda vyrábať energiu. Pán Belet hovoril o e, železničnej doprave. Áno, v USA, v Kanade, v Japonsku kolaje sú nielen certifikované, ale sú tam aj obmedzenia. My sme sa tomu v Európe vyhýbali už nejaký čas. No a myslím si, že našim ďalším krokom by malo byť, e, že sa k tomu vrátime v roku 2017. Myslím, zamýšľame sa nad zavedením certifikácie a monitorovacích postupov, aby sme vedeli, ako sa teda darí v Európe, aká je výkonnosť, e, pokiaľ ide o skleníkové emisie. Potrebujeme mať dostatok dát na prijatie rozhodnutí v budúcnosti v tejto veci. A samozrejme biomasa a offshore. Biomasa, e, tu treba byť veľmi obozretný, Musíme mm, dbať aj na naše účtovné pravidlá, aby boli primerané, aby sme plnením našich cieľov v Európe nezničili lesy niekde inde. Máme dobrý dôvod mm, teda my máme nejakú dobrú, dobrú vec, za ktorú sa zasadzujeme, ktorá ale môže niekde inde vo svete spôsobiť veľkú ekologickú škodu. Čiže musíme vedieť, odkiaľ tá biomasa pochádza, či je to naozaj Ehm, ekologická biomasa. No a druhá vec je eh, lesné hospodárstvo. Ak sa využije biomasa, mala by byť z lesov, ktoré sú riadne spravované, aby to zaručilo úroveň profesionálnej správy, čo je kľúčovou podmienkou tvrdenia, že biomasa z takýchto lesov je naozaj obnoviteľnou energiou, že to je, ten les je spravovaný udržateľným spôsobom. My skutočne hľadáme moderné spôsoby e, spravovania lesa a nechceme orozovať e, región. Energia offshore, ako ste povedali, je to nákladné, ale zároveň vidíme obrovský technologický pokrok, veľké záujmy v energetické energi- v offshore energii. Takže budeme tu asi aktivnejší. Ehm, chceme vypracovať ten, ehm, tú offshore sieť v Severnom mori. Opäť ehm, to vyžaduje spojenie sil viacerých členských štátov, aby tam sa dosiahla tá efektívnosť z rozsahu. No a musíme hľadať nákladovo efektívne riešenia, napríklad spájanie veterných elektrární v mori s tými, ktoré tam už sú aby sa tie káble, tak povedať, zneťahali len e, z, e, cez, po, po, pozdĺž národnej hranice a potrebujú tam tie inteligentné siete v mori, čo zníži e, náklady dosť zásadne. A pán Párňo hovoril, respektíve obával sa, či niektoré členské štáty, ktoré závisia od fosilných palív, či ne, si nezoberú Parísku dohodu za rukojemníka. Nemyslím si to pretože som pozorne počul všetky vyhlásenia v New Yorku a všetci šéfové štátov a vláda, aj polského premiéra, e, veľmi e, jasne hovorili o význame ratifikovať Parížskú dohodu čo najrychlejšie a viem, že pre niektorých je veľmi dôležité mať jasno v tom, čo je vlastne na stole, preto tú legislatívu tak povediať naháňame Mali sme tu návrh ETS, teraz máme Parížskú dohodu a potom bude veľmi jasné, že čo sme vlastne navrhli členským štátom mimo sektoru ETS a do konca roka teda viac menej budú vedieť eh, ten, uh, aký bude ten právny rámec, aby teda mali dostatok informácií, adekvátnu viditeľnosť a adekvátne pochopenie energetickej eh, budúcnosti Európy. A myslím, že budú tiež rešpektovať vlastné rozhodnutie, ktoré prijali, eh, prijala Európska rada pred pár týždňami, kde sa všetci lídy jednohlasne zhodli na tom, že by to malo byť čo najkrajšie ratifikované. A ako viete, Európa má ambíciu byť pri tom, keď sa bude eh, keď nadobudne účinnosť e, Paríska dohoda. Pán Peter, Peter o e, strategických dohodách s Indiou. To je určite cesta do budúcnosti. Rozhodli sme s pánom Mimicom, že preskúmame všetky možnosti, ako využiť rôzne nástroje, ktoré máme na podporu energetického prechodu v Afrike a mnohé dá sa tu toho veľa urobiť, chceme sa poučiť z pozitívnych skúseností využitia cez pakový efekt Junckerov e, investičný fond a využiť to v Afrike, aby tam bola teda väčšia investičná sila v Afrike na podporu e, ekologického modernizovania a e, hospodárstva. Pani Cabezon Ruiz spomenula e, náklady a zraniteľné skupiny občanov. Tu začneme intenzívnu diskusiu na jeseň tohto roka e, kedy plánujeme e, dokončiť prvú štúdiu vyvinutú s Eurostatom o nákladovej štruktúre, cenovej štruktúre energii vo všetkých členských štátoch. Potrebujeme takúto otvorenú diskusiu, aby sme videli, čo je súčasťou našich cien za energie. Máme tu obchodné ceny a zároveň e, veľmi e, e, vysoké ceny pre konečných užívateľov, to kritizujú domácnosti a priemysel a dôsledom toho je, že v cenách je toho zahrnutého veľmi veľa náklad na distribúciu, rôzne náklady, odlišné financovanie sociálnych politík, pokiaľ ide o náklady za energiami, potrebujeme naozaj takúto úprimnú diskusiu s každým členským štátom EÚ o tom, ako e, urobiť túto cenovú e, štruktúru transparentnejšou, ako e, znovu nastoliť cenové signály, čo e, s dotáciami a chceme takýto nový e, prístup e, vlastne smerom k demokratizácii, dať viac e, možnosti koncovým užívateľom, ak si chcú vyrábať vlastnú energiu. A k situácii v Belgicku, samozrejme monitorujeme ju e, e, e, my zblízka, uvedomujeme si obavy susedných krajín a sme v kontakte s belgickými úradmi, pokiaľ ide o bezpečnosť. Tiež Eh, tu má dôležitú úlohu Európska komisia, takže sme v kontakte s belgickými orgánmi a eh, tlačíme na nich, aby diskutovali eh, s zastupcami susedných krajín o tejto otázke. A pán Belco, myslím, spomenul veľmi podobnú otázku týkajúcu sa cien a významu cien Myslím, že pre obyčajných občanov ceny energií e, sú dôležité. Porovna niekoľko e, e, platia aj iní dôležití hráči. A preto bude dôležité to, čo som už povedala v súvislosti s odpovedou na otázku pani Kapitán Ruiz. Um, Veľa členských štátov už e, teraz e, zahrňa do e, výpočtu energetických cieľ celý, celý cyklus, pokiaľ ide o jadrovú energiu, teda aj náklady na zastavenie prevádzky. Takže toto treba tiež zakalkulovať, keď hovoríme o porovnateľnosti s inými zdrojmi energii. A pani e, pokiaľ ide o cirkulárnu ekonomiku, myslím si, že obehové hospodárstvo, keď sme predstavili toto oznámenie, obsahovalo viacero princípov, e, ktoré e, budú obsiahnuté vo všetkých našich legislatívnych návrhoch. Ja som slúbil, že ich pripravíme ešte pred koncom roka sektor poľnohospodárstva, ako som už povedal, bude súčasťou nášho spoločného úsilia a to bude e, e, súčasťou nášho rozhodnutia zdieľať e, úsilie, budeme hľadať tie najlepšie riešenia preto, aby sektor poľnohospodárstva eh, mohol eh, vlastne úspešne prispieť k eh, týmto cieľom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za príležitosť prísť. Mal odpovedať na všetky vaše otázky. Ďakujem pekne ja vám, pán predseda, za vašu prítomnosť dnes v rámci štrukturovaného dialogu, ale aj za vaše detailné odpovede na otázky našich kolegov. Ďakujem za váš čas. A teraz už môžeme prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu, pretože meškáme. Navrhujem prejsť priamo k bodom 6 a 7 nášho programu. Máme tu mandát na trialog pre návrh rozpočtu na 2017 a potom E, teda máme tu e, vlastne výmenu e, názorov s hlavným spravodajcom pre tento návrh som Gajerom. Je tu dosť veľká odlišnosť od predchádzajúcich rokov z jednoduchého dôvodu, že komisia sa rozhodla počkať na referendum o Brexite predtým, než vypracuje návrh e, rozpočtu. Ale predtým, než odovzdám slovo nášmu hlavnému spravodajcovi, aby popísal e, svoj postoj k tejto téme a predtým, než začneme diskutovať o tomto e, bode, chcem udeliť slovo priamo pánovi Gajrovi. Pán Gajer, ospravedlňujem sa za to, že teda meškáme s týmto bodom. Ďakujem, pán predseda. Ehm, je veľkým potešením počúvať pánovi Ševčovičovi, takže som ehm, si ehm, túto diskusiu užil. Rád vám popíšem moje stanovisko k, tomuto tém, k tejto téme. Na aprílovom pléne v Štrasburgu veľká väčšina Európskeho parlamentu prijala usmernenia pre návrh rozpočtu rok 2017. Chcem tie najdôležitejšie e, body z neho ešte raz spomenúť, pretože e, to bude štruktúrovať naše rokovania v rozpočte. V prvom rade chcem upriamiť vašu pozornosť na to, že pri e, rokovaniach v tomto roku marže práve v oddiele 3 E, ktoré sa týkajú e, životného prostredia, sme už úplne, úplne vyčerpali. To súvisí s tým, že e, v kategórii 3 je veľmi veľa vnútropolitických opatrení, ktoré musíme financovať mm, kde dávame k dispozícii ženským štátom finančné prostriedky na to, aby sa úspešne popasovali s migračnou krízou. A, takže máme tu situáciu, kde všetky krízy sa, e, vlastne pokračujú krízy, ktoré e, boli veľmi e, e významné vo svojom dopade na rozpočet na rok 2016. Takže bude to podobné aj v budúcom roku. Migrácia, ekonomická kríza v mnohých členských štátoch EÚ a politická situácia Eh, je taká, že budeme musieť pracovať so strednodobým finančným rámcom, eh, ktorom, eh, na ktoré sa veľmi tešili mnohé členské štáty, aj teda členský štát, z ktorého pochádzam. A boli radi, že poprvýkrát rozpočet EÚ sa zmenšil a nenarastol. A dnes musíme konštatovať, že tento finančný e, e, ramec teda e, hrátal iba s pekným počasím. Možno táto situácia vyzerala ako tak realisticky v roku 2013, ale momentálne nie sme schopní Európskej únie poskytnúť dostatok prostriedkov na to, aby čelila krízam, ktoré vyvstali. už teraz tu máme, e, e, musíme mobilizovať opravný e, rozpočet, pretože jednoducho požiadavky na EÚ sú také, aké sú, majú dopad na rozpočet. Takže viacročný finančný rámec nás veľmi silno zavezuje aj v e, rozpočtovej kategórii číslo 3 a nie som si taký istý, neviem presne, ako s týmto strednodobým finančným rámcom sa môžeme dopracovať až úspešne na koniec viacročného finančného rámca. Preto na programe toch, koncom tohto roka je revízia a e, to je naozaj napínavé. Máme 3,8 e, e, miliard eur, ktoré musíme nájsť. Ide o garancie pre FC. Tieto prostriedky ešte nie sú plne mobilizované. A v tejto situácii návrh z usmer, je návrh z usmernení silnejšieho prepojenia s, s hospodársko-politickými právami komisie aby sme tu vytvorili jasnejší, eh, jasnejšiu európsku pridanú hodnotu. Máme tu potom tiež časiskové body, ktoré chceme financovať, eh, iniciatíva pre zamestnanosť mladých, boj proti chudobe, boj proti klimatickým zmenám. Máme tu veľmi veľa úloh a ako som povedal, veľa uh, menej prostriedkov pre e, tie mnohé e, úlohy a výzvy, takže za takýchto rámcových podmienok musíme pracovať. Pán Lavia práve povedal, a teraz som opäť trošku ironický, že komisia ešte nepredložila rozpočet kvôli britskému referendu. Komisia by samozrejme protestovala Proti tomuto oficiálne stanovisko komisie je e, teda, že ešte neskončila s e, kalkuláciou e, nákladov v súvislosti s migračnou krízou, ale samozrejme ten dôvod, ktorý ste spomenuli, je určite ten najvýznamnejší. Ja s týmto ospravedlním tiež nie som veľmi spokojný. V Berlemonte E, sa naozaj veľmi boja odstrašiť akéhokoľvek e, britského voliča a preto sa presunulo zverejnenie rozpočtov. Vidím to teda rovnako ako vy. Aj návrhy, ktoré e, robíte v stanovisku výboru Envy, potom sa môžem podpísať ako spravodajca pri rozpočet Eh, sa chcem tiež zasadiť za takéto ciele, ale nie som si istý, či sa to podarí, pretože viazanie rozpočtu a obmedzenia sú také, ako som ich popísal. A preto chceme na našom eh, eh, výbore pre rozpočet bojovať za to, aby čísla, ktoré sú obzvlášť významné pre náš výbor, sa nemenili ale úprimne povedané, v tejto situácii to nemôžem slúbiť. Veľmi ma teší bod 8, pretože tu máme veľa agentúr, ktoré spadajú do obsahovej pôsobnosti e, tohto výboru a nie som len rozpočtom e, pre návrh rozpočtu na rok 2017, ale stálym e, spravodajcom pre agentúry, preto som si veľmi dobre vedomý tejto problematiky, vám dobre ju poznám. V malom aj vo veľkom, tu máme podobnú konšteláciu, takže čoraz väčšie výzvy, čoraz viac úloh pre agentúry a zároveň nedostatok prostriedkov pre ne. Eh, som veľmi za to, aby sme sa v budúcnosti eh, hlbšie zaoberali úlohou agentúr. Chcel by som tu spomenúť eh, jednu tému, pokiaľ ide o agentúry. Viem si dobre predstaviť, že v prípade agentúr, ktoré sú častočne financované priemyslom, ako napríklad agentúra pre chemikálie, že e, by sme sa pohli smerom k e, vyšším príspevkom zo strany priemyslu a takto odbremenili EÚ. Bolo by to dobré viesť takúto diskusiu na Envy niekedy, nie dnes. Dnes by sme sa mali sústrediť na otázku rozpočtu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A v prvom rade by som chcel poďakovať e, spravodajcovi za to, že sem prišiel, popísal nám priority, e, pokiaľ ide o návrh rozpočtu rok 2017. Tak ako som už povedal predtým, a ako to zdôraznil pán spravodajca, je to trošku e, abnormálna situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame. A ako všetci dobre viete, klimatické e, témy, environmentálne témy sú témy, ktoré sa týkajú mnohých e, rôznych oblastí. Netýkajú sa teda iba výboru pre životné prostredie, ehm, týkajú sa e, teda všetkých, nie len nás. Ehm, Parížský e, dohovor by sme mali zohľadňovať e, aj v európskom rozpočte. Nemôžeme Ehm, si myslím, že nás rozpočet bude v eh, súlade s prioritami EÚ, pokiaľ tomu tak nebude. Na toto by som chcel upriamiť moju pozornosť. Všetky environmentálne programy v európskom rozpočte musia mať adekvátnu mieru finančnej podpory a musí e, sa tu zabezpečiť aj plná implementácia. Ako vie pán spravodajca, veľmi často je tu rozpor medzi e, e, záväzkami a platbami. V, teda nie vždy je tu súlad medzi záväzkami a platbami. Je tu, sú tu problémy, ktoré vedú k spomalovaniu implementácie rozpočtu a e, má to negatívny vplyv na fungovanie programov EÚ. Ja som bol e, spravodajcom pre e, návrh rozpočtu rok 2013. Odvtedy sa situácia stále iba zhoršuje, nie zlepšuje v tejto oblasti. A zdá sa mi teda, že je potrebné, aby v novom, v, v rámci revízie nového finančného rámca, aby sme, aby sme zohľadnili tieto ťažkosti. Um, pokiaľ ide o tie témy, ktoré sú spomenuté v stanovisku, takže nezmenené e, zdroje pre programy, ktoré spadajú pod pôsobnosť nášho výboru, e, rovnováha medzi plodami a záväzkami, a potom, pokiaľ ide o agentúry, tak ako to povedal pán spravodajca, treba zabezpečiť, aby tieto mohli svoje úlohy, ktoré im boli zverené, aj vykonávať. Nemôžeme vychádzať z toho, že niektoré obmedzenia v oblasti personálu e, sa jednoducho začnú e, uplatňovať aby e, sme e, nejako odstránili problémy, ktoré e, sú tu v európskom rozpočte. Ako už povedal pán spravodajca, mnohé agentúry sú financované aj zo strany súkromných subjektov. Ale E, sú tam e, naozaj personálne obmedzenia, e, kvôli nim nemôžu vykonovať správne všetky úlohy, ktoré im boli zvere, zverené. Treba teda sa aj tejto téme venovať. No pokiaľ ide o tieňových spravodajcov, slovo by som chcel udeliť najprv pani Jatemaky. Nech sa páči. Thanks puheenjohtaja. Kiitokset puheenjohtajalle ja raportoj. Ďakujem pekne. Ďakujem aj spravodajcovi za vynikajúcu správu. O, vidím, že sa to uberá tým správnym smerom. Som členkou rozpočtového výboru, viem, aké sú tu problémy a viem, aké sú potreby a tlaky na úsporu financií. Ja sama som často argumentovala za úsporu finančných prostriedkov a teraz, keď členské štáty majú svoje vlastné hospodárske problémy a Európska únia musí dokázať využiť svoje finančné prostriedky zmysluplne a možno niekedy aj inovatívne. Čo sa týka vlastných zdrojov, sú tu viaceré štruktúrálne otázky, ktoré ešte neboli vyriešené. Avšak som naďalej presvedčená o tom, že výbor Envy nie je tým správnym cieľom pre krátenie prostriedkov, pretože bojujeme proti klimatickým zmenám a podporujeme rôznorodosť prírodných zdrojov, čo je veľmi dôležité, čiže to by sme nemali prehliadať a e, a jedná sa o zdroje, ktoré nemôžeme nájsť niekde inde. Avšak e, ide o to, aby sme zmysluplne, zodpovedne a efektívne použili naše finančné prostriedky. To je naša povinnosť a zodpovednosť. My by sme mali zdôrazniť ešte viac to, že 20 zdrojov pre toto rozpočtové obdobie by malo ísť, e, vlastne by sa mali použiť e, spôsobom, ktorý súvisí s klimatickými zmenami. Nie len že sme sa na tom dohodli, ale mali by sme tento prístup aj dodržať. Tieto zdroje musia byť používané tak, aby podporovali vznik nízkouhlíhokového hospodárstva. Zároveň potrebujeme peniaze aj pre polnohospodárstvo a pre obehové hospodárstvo. Zároveň potrebujeme peniaze na naše vlastné aktivity a dúfam, že nedojde ku kráteniu našich rozpočtových položiek. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Kadema. A ja vám ďakujem pekne. Som optimistická a myslím, že v spolupráci so spravodajcom budeme mať veľmi obsiahle stanovisko a spolu s Jensom Gajerom to uh, poženieme vpred v zmysle toho, ako to vníma parlament. A myslím si, že v rozpočte musíme v prvom rade zohľadniť to, že uh, to, čo sa týka rozpočtov členských štátov, sa musí týkať aj rozpočtov EÚ. A síce, že investície do oblasti zdravotníctva, ochrany klímy, investície do budúcnosti môžu prispieť k tomu, že európske rozpočty a teda aj e, záťaž na daňových poplatníkoch e, sa môže dlhodobo znížiť, ak budeme mať takú predvídavú politiku a obávam sa, že tá problematika E, zase sa prejaví v boji s radou, pretože oni robia skôr takú krátkodobú hospodárskú politiku a tie plány, ktoré máme nielen v oblasti klíma, ochrany klímy, ale vo všeobecnosti, e, pokiaľ ide o rozvoj lokality Európa, aj energetickej efektívnosti. Ak to chceme presadzovať, potrebujeme mať na to aj rozpočet a som teda e, optimisticky naladená. Myslím si, že sa nám to na rok 2017 predsa len podarí takto posunúť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Konečná. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto už nebudem opakovať to, čo tu zaznelo. Chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi rozpočtového výboru, pretože to, že hovoril o agentúrach, ktorými my v podstate stále v priebehu roka pracujeme a poznáme ich finančné problémy. A to, že od nich chceme stále viac úloh, ale de facto na tie úlohy im znižujeme rozpočet, to je jednoducho skutočnosťou. A to len svedčí o tom, že si nevieme poradiť s tým, že stále máme pocit, že by sme veci chceli robiť lepšie a lepšie. Mm, vieme, aké sú ďalšie a ďalšie potreby pre nás rozpočet. A na druhej strane Eh, sme obmedzovaní, a to je asi v poriadku, obmedzovaní nutnými rozpočtovými výdavkami, čiže je tu veľký nepomer. A však som veľmi rada, že aj spravodajca si to zobral na svoje, že sa pokusí aspoň o to, aby pri tých agentúrach a v tých úvah, ktoré im dávame, aby sme im neznižovali rozpočtové priority, pretože je veľmi dôležité, aby sme mali v agentúrach odborníkov. A ak chceme mať odborníkov, tak ich musíme aj zaplatiť a ak ich máme zaplatiť, tak jednoducho sa nedá celoplošne znižovať napríklad rozpočty agentúr. Tak toto jedno, jednoducho v ekonomike nefunguje. Ale chcela som upozorniť ešte na jednu vec, ktorá mi chýba v rozpočte. Už sa toto objavilo v Lani. Ide o si upozornenie na nedostatok finančných prostriedkov na správu v oblasti sietí zaradených do siete Natura 2000, pretože tu sa stále znižuje účinnosť toho, prečo tento nástroj chceme využívať celkovú koherentnosť tohto nástroja a členské štáty nás kritizujú za to, že v rámci natúry nie sme schopní ovplyvniť to, ako budeme financovať tieto oblasti a ako budeme členským štátom pomáhať v čase, keď od nich chceme, aby vyhlasovali nové a nové oblasti natúry. Čo je v poriadku, ale musíme na to nájsť aj finančné nástroje. Takže v rámci pozmenujúcich návrhov sa pokúsime doplniť ešte tento pozmenujúci návrh, tak aby sa nezabudlo na naturu, pretože jedna vec je mať ju na papieri a druhá vec je realizácia v členských štátoch a tam sa nám to zatiaľ nedarí. A nedarí sa to práve preto, že nevieme nájsť vhodné rozpočtové nástroje na to, ako pomôcť členským štátom, pomôcť v tom, aby natura bola jasne zakomponovaná do nášho rozpočtu a bola Ehm, nie len to na papieri, ale že to dokážeme zvládnuť aj finančne, pretože začlenenie tejto otázky do biologickej e, rozmanitosti do odvetových politík je podľa mňa veľmi dôležité. Takže to je podľa mňa jedna vec, pri ktorej určite budeme navrhovať pozmeňujúce návrhy. Inak ďakujem za tú správu, tak ako spravodajcovi, tak aj spravodajcovi rozpočtového výboru. A hoci nie je príliš pozitívna v tom, čo všetko by sme potrebovali, som presvedčená o tom, že pomôže k tomu, aby aby sme aspoň niektoré malé ciele dokázali naplniť aj v roku 2017. Thank you very much. Ms. Müller. Ďakujem, pán, Mil- pán Miller. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za túto dobrú správu a chcela by som vyzdvihnúť, že pre mňa bolo veľmi dôležité, že v článku 8 odsek 8 e, spomína spravodajca aj agentúry, práve tá finančná situácia agentúr je nám všetkým známa a za posledné mesiace to bolo toľko diskusí o glyfosátoch, o GMO a zažili sme to, že e, dôveryhodnosť, nezávislosť EFSA bola veľmi spochybňovaná a pán Gaje, vy ste spomínali, že e, v zásade ešte menej peňazí chcete dať do agentúr a viac sem chcete vniesť priemyselnú podporu, ale ja som presvedčená, že my ako politici musíme prívať dobré odborné e, rozhodnutia, na to potrebujeme dobré vedecké podklady a preto e, teda nemyslíte si, že by bolo zmysluplnejšie, aby sme my dávali väčšiu časť rozpočtu, aby sme zabezpečili um, nezávislosť vedy to by pre mňa bola schodnejšia cesta, ktorú my by sme mali ako určité uľahčenie pri to rozhodnutí, ktoré musíme prijať. Takže podľa mňa je nesprávne, čo hovoríte, že by sme e, to mali vyhodiť z rozpočtu a mali to nechať podporovať iba cez priemysel. Ďakujem pekne, pani Grostet. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi rýchlo na úvod chcem poblahožovať spravodajcovi E, predsa len to politická úvaha z politického pohľadu je nešťastné, že keď tu bude referendum Británii, musíme nutia na stále čakať, čakať. Nebolo by možno dobre práve ukázať, že Európa chce vždy napredovať. Ja si myslím, že to je slabosť a je to nešťastné riešenie. Plne súhlasím s tým, čo povedal ako spravodajca, tak aj naši kolegovia. Je dôležité, aby sme obhajovali rozpočet, rozpočty pre agentúry a konkrétne tie, s ktorými spolupracujeme, pretože áno, stále od nich žiadame viac a viac, aby viac spravili za každým a mimochodom nám to hovoria, hovoria nám, že to stále ťažšie, aby mohli reagovať na požiadavky parlamentu bez toho, aby sme im aspoň zachovali rozpočet tak, ako ho mali dokonca by sme sa mali pokúsiť trošku navýšiť rozpočet. Je to veľmi zložité. E, nemôžu fungovať pri takýchto rozpočtoch. A naša ochota a snaha nášho parlamentu nie e, v podstate znižovať rozpočet nesúvisí s tým, že sme v ťažkej kríze a že neustále v podstate sa musí krátiť ten rozpočet, ktorý máme. Vieme, že Rozpočet Európskej únie je rozpočtom, ktorý je, je minimalistický v porovnaní s tými úlohami, ktoré nás čakajú. A myslím si, že by bolo dobré povedať členským štátom, že jednoducho nesúhlasíme. Nesúhlasíme s tým, ako chcú viesť a riadiť Európu. Thank you very much. Ďakujem pekne. Neviem, či komisia sa chce ujať slova. Ak nie, tak okamžite dám slovo pánovi Gajerovi, spravodajcovi, na ukončenie tejto diskusie. Ja, für die Ďakujem za vaše poznámky. Takže niekoľko bodov by som zhrnul v prvom rade teda k tomu celému postupu. No je to nepríjemné, že komisia posunula zverejnenie rozpočtu o 4 týždne, ale my ako Európsky parlament s tým nemáme nejaké veľké problémy. Budeme si teda musieť ušetriť jednu správu, inak by v rozpočtovom konaní v ďalšom kroku teda bola diskusia o mandáte na trialóg s radou a komisiou o otázkach rozpočtu to teraz z časových dôvodov nebudeme môcť urobiť, pretože to by sa malo vypracovať eh, pred letom. A ak to dostaneme až koncom júna na stôl, tento návrh rozpočtu, tak jednoducho na to nemáme už čas. Ja sa s tým dokážem vysporiadať, je to o jednu správu s mojim menom menej, nie je to nejaký obrovský problém. My zo stanovisk odborných výborov Vybudujeme si teda, vy, vy, vystaviame si mandát, to je mm, aj tiež e, známy postup. V roku 2014 sme tak postupovali, pretože v dôsledku európskych volieb sme tiež mali, teda tiež bolo potrebné skrátené konanie, berú z dovahy voľby, sa e, vlastne 6 týždňov pred voľbami ukončila parlamentná práca, vtedy to bolo teda na nás, teraz je to komisia, zvládneme. Uh, problém je možno uh, väčší toto pre slovenské predsedníctvo rady. Oni sú už z toho aj tak možno trošku nervóznejší, keďže poprvýkrát majú predsedníctvo, no a teraz sa im to celá príprava ešte trošku komplikuje, uh, pretože majú na to menej času. Pre nich to bude ťažké. Pre nás to problém nebude. Kolegu Lavi, aby som trošku upokojil, pokiaľ ide o platby a záväzky, my e, sa poznáme veľmi dobre z rozpočtového výboru. On e, mal na zodpovednosti e, rozpočet, ktorý veľmi trpel touto situáciou a to sa teraz trošku ukludnilo, pretože teraz máme ten nový strednodobý finančný rámec, čiže máme k dispozícii čerstvé peniaze a komisia teda dokáže platiť účty, ale aby som to tak obrazne povedal, ten paplon je trošku krátky, potiahli sme si ho e, na krk, e, takže máme teplý krk, ale na nohy nám ťahá, takže e, tá prognoza je istá, že e, tá situácia sa zopakuje, že e, to, čo teda mm, Giovanni Lavia zažil počas svojho e, teda funkčného obdobia problém s tým strednodobým a dlhodobým e, finančným rámcom, keď sa teda e, vyčerpajú platby a my budeme mať stále záväzky a budeme tu mať teda možno pred sebou tiež celú takú horu nezaplatených e, záväzkov. Diskutujeme o tom s radou pri každej príležitosti aj pri revízii strednodobého finančného rámca sa k tomu vrátime, ale, a tým sa dostanem k druhému bodu, my ako Európsky parlament žiaľ to je jedna z tých málo nevýhod Lisabonskej zmluvy. Už nie sme takí silní, ako sme bývali, pretože nám e, vlastne uniklo to druhé čítanie, čiže musíme sa teraz s radou dohodnúť. A to je ten problém. My aby som to tak možno neprimerane povedal, máme iba tú atomovú bombu v skrini, čo je odmietnutie rozpočtu. Keby sme odmietli rozpočet, tak by to znamenalo, že komisia bude pracovať, e, musí ďalej s, rok, s počtom na rok 2016, čiže to boli tie provizorné dvanástiny. Čiže to by bola 12 mm, rozpočtových e, plánov roku 2016 každý mesiac, OK, ale potom si budeme musieť vypočuť všetky tie stiažnosti mm, kolegov z ostatných výborov, v e, ktorých e, politických rukách, tak povediac, by sa malo ocitnúť viac prostriedkov, čiže tam regionálna politika, agrárna politika, výskumná politika a tak ďalej. Oni si potom položia otázku, že na no, ako si to predstavujete, že sa majú robiť tie operatívne programy, ak môžeme využiť len 12 minút, sa to celé vlastne rozbehnúť a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, No, tak preto musíme byť veľmi opatrní, pretože my sme ako Európsky parlament silní iba do tej miery, do akej dokážeme e, si zhromažiť politickú jednotu za týmto rozpočtom a pokiaľ by došlo k odmietnutiu, mm, alebo ak by to malo dojsť tak ďaleko, tak by sa tá jednota asi veľmi rýchlo e, zničila. My v rozpočtovom výbore dostávame signály z odborných výborov, že to všetko nestačí. A tie výbory, ktoré som práve spomínal, signalizujú, že súhlasia s odmietnutím rozpočtu, takže tam je potom možnosť určite sa e, sporiť, ale snáď nám to teda e, snáď toho budeme ušetrení. Pri tých posledných e, rokovaniach o rozpočte, to bolo naposledy veľmi dobre počas luxemburského predsedníctva, aspoň teda z pohľadu Európskeho parlamentu, pretože luxemburskému predsedníctvu sa podarilo vniesť ten spor, tak povedať, do rady samotnej. Pani Georgieva, podpredsednička komisie. To pomenovala veľmi trefne tak, že v rade sú tri skupiny a ja budem citovať jej názvy týchto skupín. To sú priatelia agrárnej politiky, priatelia e, zliav a priatelia kohezie. A tieto tri formácie sa absolútne nezhodnú v rámci rady, ale sformulujú aspoň také stanovisko rady, s ktorým sa my potom musíme zaoberať. No a tí e, Eh, priatelia tých všetkých rabatov a zliav, eh, to sú aj tí eh, z, teda z mojej krajiny, oni sa vždy pozerajú na nejaké tie škrty, aby sa pozerali na to, aký je, aká je záťaž pre národný rozpočet, koľko musíme vlastne odviesť do Bruselu a čím menej, tým lepšie. Čiže máme tu ten problém a budeme musieť na to dať trošku pozor, že mnohé členské štáty sa budú snažiť práve pri tých platbách to zoškrtať a môžem už teraz povedať, že ja budem dbať o to, aby tá rozpočtová kategória 3, k čomu patria tie programy v Envy, aby to ešte sa teda ďalej nejako nedostalo do, eh, do krízy. Eh, no a tá chuť škrtať eh, tie platby tam určite bude. Dúfam, že obeťou nebude práve životné prostredie. A ešte pani Müller, skonkretizoval by som formuláciu. Mne nejde o to, aby do agentúr išlo menej, e, pardon, viac priemyselných peňazí, pretože nie je tam nevyhnutná súvislosť medzi platbami členských štátov a nezávislosťou agentúry. Máme, uh, už zažili situáciu, kedy nezávislosť expertov napríklad pri vypracovaní stanovisk Európskej agentúry pre lieky bola veľmi masívne spochybňovaná. A dosiahli sme tam naozaj aj zmeny. Aj generálny riaditeľ EMA myslel naproti, ja ho poznám veľmi dobre, pretože bol administratorom tu v parlamente a povedal mi, Jens, vieš si predstaviť, že pri situácii s financovaním univerzít, že naozaj profesor farmácie v tejto Európskej únie sa nájde, ktorý približne 3 roky nepracoval pre, eh, pre eh, farmaceutický priemysel. To je veľmi ťažké. Takže otázka expertov, to je niečo, kde naozaj treba nástojiť na nezávislosti. Naozaj eh, príliš málo sa spolupracuje s priemyslom. No ale ak sa to má využiť, tak treba zobrať na vedomie, že takto môžeme vlastne odrezať eh, agentúram prístup k tým eh, vedcom, pretože také podmienky málo ktorý dokáže splniť. A ja si neviem predstaviť nejakého profesora eh, z Európskej univerzity, ktorý povie, že nie, ja chcem zostať nejako nedotknutý, ako expert pre Európsku agentúru a preto odmietam teraz e, e, nejaké, e, nejaký výskum pre priemysel. Taký sa ešte nenarodil. Ale ide o to, že sú tu agentúry, ktoré dostávajú poplatky od, od teda mm, z ekonomiky na to, aby urobili nejakú službu, preskúmali nejaký preparát, registrovali nejakú značku a tak ďalej. Čiže sú tu veci, ktoré musí agentúra splniť, a za túto službu teda eh, ten hospodársky subjekt platí poplatok. Ja si teda kladiem otázok, otázku, či by ten poplatok nemusel, nemohol byť vyšší, aby teda lepšie príspel k financovaniu agentúry. A to, čo my potom vlastne e, musíme dodať z rozpočtu, by sa tým pádom znížilo, mohli by sme ale e, prijať viac zamestnancov, áno, súhlasím, alebo by sme inak zhodnotili e, úlohy agentúry. Ja sa musím zaoberať situáciou, kde na jednej strane mi tá agentúra povie, pán Gajer, naše úlohy sa z, zväčšujú a sme naozaj na hrane toho, čo zvládame. A na druhej strane nás táto strašná dohoda z roku 2013 e, naozaj tlačí po všetkých inštitúciách EÚ, teda aj v tomto parlamente, ale aj v agentúrach e, Tlačí nás to odborať 5 zamestnancov. Komisia nemá, tak povedať, spočítané celé svoje e, osadenstvo, generálne direktoriaty a tak ďalej. A potom z toho Ehm, teda ehm, vypočítali tých 5%. Nie, oni sa pozreli na tie agentúry a tam teda sa naordinovalo tých 5% a všetko sa to má využiť z nejakého redeployment poči, že niektoré agentúry e, nemusia odborať len 5, ale dokonca 10% e, zamestnancov prepustiť. No a to je situácia, ktorá niektorým agentúram teda naozaj robí veľké problémy. No a Určite všetci vieme, aké je to populárne, keď doma v členskom štáte e, sa zasadzujete za to, aby EU dostala viac peňazí. Asi e, väčšiu kritiku si človek ne, nevyslúži ja eh, si neviem presne ešte, teda, čím by som si vedel vyslúžiť väčšiu kritiku a napriek tomu to teda robím. E, prídem domov, hovorím, že potrebuje EU viac peňazí, no ale e, buď teda sa to vyrieši tak, že členské štáty dajú vlastné prostriedky, alebo teda Európa e, dá a mm, alebo môžeme vyberať prostredníctvo poplatkov a myslím si, že v tom prípade by tie poplatky mali byť také, aby e, to bol aj prínos do rozpočtu, ale to je trošku iná už e, debata, e, v ktorej budem veľmi rád pokračovať. Takže ďakujem vám za otázky. Samozrejme som k dispozícii aj naďalej. Ešte raz ďakujem. Thank you, Mr. Gay. Ďakujem, pán Gajer. Dobré odpoludne. Mám len jednu otázku k tomuto spisu. Chcem vás informovať o harmonograme stanovisko a mandát. Návrh na prekladanie pozmeňovacích návrhov vo výbore Envy je 31. maj na poludne o 12. V Envy budeme hlasovať 21. júna a plenárne hlasovanie bude počas júlového pléna od 4. do 7. júla. V rozpočtovom výbore prezentácia návrhu správy je 15. alebo 16. júna a rozpočtový výbor bude hlasovať 30. júna. Takže toľko k harmonogramu. Ďakujem, pán Gajer, že ste prišli do výboru Envy. Ďakujem vám za vaše príspevky. A teraz ideme k ďalšiemu bodu na programe. To je prezentácia Európskeho Tu začneme teda takou 10-minútovou prezentáciou. Poprosím Katarínu Karantilovú z DGEPRS. aby predniesla túto prezentáciu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za možnosť prezentovať túto e, štúdiu. Naša Jednotka podporuje parlamentné výbory v ich implementačných správach. My dodávame tzv. implementačné štúdie, ktoré posudzujú dopad implementácie politik EÚ. Vidíte e, niekoľko príkladov našich nedávnych publikácií na plátne. Máme tu túto e, štúdiu o kontrole e, kontaktných materiálov e, s potravinami. To je v zmysle e, nariadenia z roku 2004 1394. tam sú stanovené ciele a požiadavky kontaktných materiálov, politiky kontaktných materiálov EÚ. Robila sa tam štúdia mm, od decembra 2015 do februára 2016 Mali sme tu subjekty zo všetkých eh, odvetví priemyslu, spotrebiteľské organizácie, environmentálne organizácie, výskumníkov. A všetkých 28 členských štátov sa zúčastnilo na tomto výskume, ako aj EFSA a Európska komisia. Dostali sme 61 individuálnych eh, príspevkov, čiže dá sa hovoriť o určitej reprezentatívnosti a v mene eh, EPRS chcem poďakovať všetkým za účasť na tomto prieskume. Zozbierali sme dáta cez teda špecifický dotazník, kde sme mali kľúčové kritéria hodnotenia, relevantnosť, koherentnosť, európsku prídenú hodnotu, efektívnosť a efektivitu. A ďalej sme kontrolovali komplementaritu a užitočnosť. Treba poznamenať, že táto štúdia identifikuje trendy vo vnímaní a dotknutých subjektov. Sú tu teda, mm, skúmajú sa aspekty problémov s e, právnym rámcom a s e, implementáciou. Takže pôjdem do detailov. Zainteresované subjekty uh, nemajú pocit, že je právny rámec uh, dokončený, že tam chýbajú konkrétne opatrenia pre viaceré uh, široko používané kontaktné materiály. Prečo je to problém? Pretože podľa súčasného nariadenia látky, ktoré majú kontakt s potravinou nesmú ohrozovať potravinu alebo ľudské zdravie. To sa e, uplatňuje na všetky potravinové kontaktné materiály. V 17 materiáloch, ktoré sú vedené v prílohe k nariadeniu, sú, je možnosť prijať špecifické e, opatrenia, čo sú vykonávacie predpisy z vlastnej povahy a preto ich existencia alebo neexistencia daného materiálu má dopad na uh, všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na tento konkrétny materiál zatiaľ na európskej úrovni neboli prijaté špecifické opatrenia. Členské štáty to môžu prijať na národnej úrovni. Zatiaľ boli prijaté európske iba pre 4 z tých 17, takže plasty, aj recyklované plasty, keramika, eh, regenerovaná celulóza a aktívne inteligentné materiály. 13 eh, materiálov, ktoré zatiaľ neboli na úrovni EÚ harmonizované. Niektoré členské štáty pre ne eh, prijali na národnej úrovni špecifické opatrenia a tu eh, vyvstáva problém. Všeobecným tendom je, že zainteresované strany hovoria, že tam, kde sa neprijali pre určitý materiál úpravy na EÚ, všeobecné požiadavky pre tento materiál sa nedajú plne naplniť ale sú tam národné požiadavky, tie e, sú odlišné od jednej e, v každej krajine a preto špecifické e, opatrenia zo strany e, tam, tam, tam majú negatívny dopad. E, aký negatívny dopad nám spomínajú zainteresované strany? Ako príklad uvediem, bariéry na vnútornom trhu, vnútorná bezpečnosť nemôže byť zabezpečená rovnako všade v EÚ, e, náklady na e, e, teda implementáciu jednotlivých národných režimov, nedostatok konkurencie schopností, strata príležitostí spojená s inováciami Väčšina zainteresovaných strán teda odporúča, aby e, sa v prípade neharmonizovaných materiálov pridali e, odporúčania na úrovni EÚ. Kandidátom číslo 1 no, to odporúča 62 e, zainteresovaných strán. Je teda sú teraz dve hlavné odporúčania zo strany e, e zainteresovaných e, strán. Treba vytvoriť e, jednotné štandardy pre testovacie metódy, treba zabezpečiť, aby relevantný materiál testovali e, firmy rovnakou metódou všade v EÚ. Po druhé, E, testovacie štandardy EÚ by mali byť špecifické pre každý kontaktný materiál, mali by odrážať jeho e, jednečné vlastnosti, mali by sme sa vyhnúť aktuálnej situácii, kedy neharmonizované e, materiály sú testované metodami, ktoré boli vyvinuté pre harmonizované a to môže viesť k odlišným rozprúplným výsledkom treba vychádzať e, pri e, špecifických opatreniach EÚ z e, výskumov a ich výsledkov. Tiež sa odporúča lepšia kooperácia medzi kľúčovými hráčmi, aby bolo možné dobre čeliť výzvam ako koktejlový efekt či recyklované produkty pokiaľ ide implementáciu existujúcich pravidiel, problémy, ktoré e, spomínajú zainteresované strany, e, sú e, odsledovateľnosť, dokumentácia, ktorá má hovoriť o compliance, o súlade a potom kontroly. Tiež teda považujú dôležité, dôležitú odsledovateľnosť a dokumentáciu spojenú s tým prípade importovaných materiálov. Um, nie sú tak ani k dispozícii, ani e, tu nezabezpečená dostatočná kvalita či e, spolahlivosť týchto e, dokumentov. To má negatívny vplyv na vystupovateľnosť a preto zainteresované strany odporúčajú školenia pre podniky, ako aj príslušné orgány Ehm, úsilie zlepšovať ehm, vystupovateľnosť importovaných materiálov a zavedenie metód pre vodnú identifikáciu ehm, týchto materiálov. Pokiaľ ide o kontroly, zainteresované strany hovoria, že kontrolné aktivity sa nevykonávajú s rovnakou intenzitou vo všetkých členských štátoch Avšak údaje, ktoré sme e, nazbierali, e, nie je ich dostatočne veľa na to, aby sme mohli niečo vylúčiť či potvrdiť. Tam treba e, veci ďalej skúmať. Treba sa teraz zabrať dokumentáciou, ktorá dokazuje compliance aj v prípade importovaných dokumentov treba eh, vyvíjať ďalšie prané nástroje na eh, úrovni EU. Eh, na záver, hm, opäť to vidíte v prehľade, ako vnímajú implementáciu zainteresované strany. Ciel, trhové ciele vnímajú ako splňujú v prípade harmonizovaných materiálov, v kontakte s potravinami, v prípade neharmonizovaných tá situácia vyzerá oveľa e, e, horšie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a som k dispozícii pre vaše e, otázky, prípadne aj po prezentácii spraví pani Šaldmoze. Ďakujem pekne za túto prezentáciu a teraz už by som chcel dať slovo pani spravodajkyni, pani Šaldemoze. Máte slovo. Ďakujem za túto vynikajúcu prezentáciu. vašej štúdie eh, bolo veľmi, pre mňa veľmi dôležité vypočuť si ju, pretože mnohé z tých eh, záverov, ktoré ste eh, spomenuli, sú v súlade so závermi v mojej správe. Je dôležité, keď vypracovame naše odporúčania, aby sme vychádzali naozaj z faktov a z toho, čo je želateľné. vo všeobecnosti e, v prípade existujúcej legislatívy tá je dobrým e, základom v oblasti FCM, ale ako sme počuli, je veľmi veľa nedostatkov, pokiaľ ide o osobitné e, opatrenia EÚ. A najmä v oblasti implementácie a hodnotenia bezpečnosti určitej látky. Mám teda viacero odporúčaní, ktoré by sa vám stručne chcela popísať. Nechcem zachádzať do detajlov. V prvom rade odporúčam, aby komisia e, prijala e, špecifické e, opatrenia napríklad v prípade papiera, v prípade adhezív a v prípade e, e, atramentov. Tam e, sa veľká časť zainteresovaných stran vyjadrila za to, aby k tomu došlo. Tam je v týchto oblastiach dochádza k najväčším problémom. Tam treba špecifické odporúčania na úrovni EÚ, harmonizované pravidlá. A po druhé je veľmi dôležité, aby bezpečnosť E, potravín, ktorých jeme, bola dostatočne zabezpečená. Musíme zabezpečiť, aby kontaktné materiály boli tiež bezpečné. Tu sú dôležité pravidla EFSA. Musíme e, tiež zabezpečiť viac zdrojov pre EFSA pretože tu budeme mať viac e, opatrení špecických na úrovni EÚ, viac e, materiálov bude treba skontrolovať a na to potrebujú viac zdrojov. Treba tiež zabezpečiť, aby EFSA mala aj ten potrebný mandát na kontrolu udržiavania e, bezpečnosti pretože čoraz viac členských e, štátov sa e, e, obáva v súvislosti s endokrinnými disruptormi, ktoré migrujú do potravín. Takže je dôležité, aby sa EFSA zaoberala touto otázkou. Selvfølgelig. Så øh, det tredje store punkt, det er, jeg vil ikke gå i detalje med... A potom tretí bod. Je smernica rieč. Takisto je potrebné hovoriť aj o kontrole. Ako fungujú kontroly? To je zásadná otázka. Musíme mať harmonizovanú kontrolu, oveľa harmonizovanejšiu, ako je tomu teraz v jednotlivých členských štátov. A tu mám pocit, že Európska komisia E, by mala zaručiť harmonizáciu kontroly a dohľadať na to, aby bol personál v členských štátoch e, e, vyškolený náležite tak, aby efektívnejšie robil kontroly, kontroly zamerané na rizika, nie všeobecné kontroly. Prevencia je takisto dôležitá. Je potrebné dohľadnúť aj nad tým, aby tretie štáty uplatňovali rovnaké pravidlá pre E, tieto obaly alebo teda materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, rovnaké ako je to v členských štátoch EÚ. Pán predseda, my sme obmedzení, čo sa týka veľkosťou správy, e, takže nemohla som to napísať všetko, čo by som chcela a nemohla som ani prevziať všetky tie prvky a hovoriť o všetkom, o čom som chcela v tejto správe hovoriť. Mm, napríklad, ako riešiť otázku prepojenia medzi kontaktným materiálom a obehovým hospodárstvom napríklad. Nesmieme v podstate brániť vytváraniu dobrého obehového hospodárstva v dôsledku takéto legislatívy. Um, cez poznaniu cenávy sa mi možno podarí Eh, dostať určité tieto veci do správy. Určite ju obohatia. obohatia. Samozrejme, návrh je dobrým základom, ale potrebujeme mať konkrétne zlepšovacie návrhy v oblasti kontroly eh, a na úrovni úlohy agentúry. Ešte raz som sa chcela poďakovať autorom tejto štúdie a už teraz sa teším na spoluprácu s tieňovými spoluprácami, na tú, e, s, tieľovými, s tieľovými spoludajcami. E, ešte máme zo pár týždňov na to, aby mohli predložiť pozmeňujúce návrhy, aby sme mali bohatú diskusiu. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Ďakujem. A teraz prvé kolo s tieňovými spravodajcami. Pani Kolid Lange ako prvá. Ďakujem pekne. V prvom rade by som e, chcela začať poďakovaním e, pani spravodajkyni Kristel Šaldemoze. E, Naozaj veľmi príkladne od prvého počiatku spolupracovala s tieňovými spravodajcami pri spoločných podujatiach, pri vypočutiach. A preto sa myslím, bolo, bolo veľmi ľahko zistiť, či sa nachádzame na správnej ceste alebo nie. A spomenuli ste presne tie otázky, ktoré si musíme eh, klásť. V tejto súvislosti by som chcela povedať komisii, že mi je veľmi ľúto, že ešte nemáme eh, vyjadrenie eh, spoločného výskumného centra. To by bolo veľmi cenné pre naše, našu prácu tu vo výbore. Môže byť stručná, pretože už veľa toho e, zaznelo. Máme tu harmonizované opatrenia, e, neharmonizované. Pri všetkom, čo som si vypočula práve v oblasti tých neharmonizovaných, sú veľké ťažkosti. Niektoré členské štáty pre e, e, túto skupinu produktov našli e, jazzkové riešenia, e, napríklad v prípade papiera v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, e, či e, k laku a v niektorých prípadoch, v niektorých českých štátoch niektorá látka je zakázaná, v iných nie. Princíp vzájomného uznávania by mal platiť, ale v posledných týždňoch som čoraz častejšie počula, tak som pochopila aj vás, že princíp vzájomného uznávania tu nefunguje dostatočne. A preto by som chcela poprosiť komisiu, aby k tomuto zaujala tiež stanovisko. To, čo tiež ešte dobre nefunguje v oblasti uznávania, je, ako máme postupovať ďalej s týmito e, skupinami e, produktov. Ako postupovať. Tu eh, by som bola tiež vďačná komisii za jej odhad. Tie už eh, existujúce vnútroštátne opatrenia, ako napríklad v Nemecku, kde sú príslušné odporúčania Inštitútu pre hodnotenie eh, rizík. I tam je to možné a ešte je dôležité, aby sme tu mali riešenia, ktoré sú ľahko realizovateľné v praxi. E, nemali by sme minúť náš cieľ s týmito odporúčaniami. V prípade postu vidíme, e, že nie je veľmi jednoduché vždy všetko realizovať v praxi a tiež by sme mali e, mať možnosť zohľadňovať aktuálne poznatky, je dôležité, aby bolo vidieť, čo obaly obsahujú a aké, s akými rizikami to môže byť spojené. Potom mám ešte pár doplnkov a, a teda e, návrhov na dopl- doplnenie. E, mali by sme byť viac v súlade s e, ríčom. V tejto súvislosti vystáva otázka zavedenia testovacích e, metód a usmernení pre určité skupiny produktov, aspekt dopadu nanomateriálov, a e, znečistení e, z recyklovaných materiálov. To by sa tiež malo zohľadniť a lepšia koordinácia e, systému voci RASFF a príslušných národných miest by mala byť zrealizovaná. A aj pani Švaldemoze povedala, že treba zabezpečiť, aby všetko bolo v súlade s obehovým hospodárstvom. To hovorím už na začiatku, nebude až také jednoduché v prípade e, e, farieb e, na potlač musíme sa snažiť nájsť nejaké želateľné nejaké riešenie, s ktorým by všetky strany súhlasili. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pekne. Pani Jetenmeky, ako ďalšia rečnička. Ďakujem pekne. A ja by som sa chcela poďakovať, podobne ako predrečníci, spolupráca s pani Schaldemuse bola veľmi dobrá aj s ostatnými tieľovými spravodajcami. Musím povedať, že tu len naozaj zo pár e, vecí, na ktorých sa tak veľa ľudí zhodne, ako na tejto téme. Zdalo sa, že takmer všetci si želáme harmonizáciu e, kontaktných potravinových materiálov a ja som takisto za Chémia eh, je veľmi zložitá, tá, ktorá súvisí s týmito materiálmi. Mnohé materiály sú neznáme a nevieme, ako navzájom reagujú. Informácia, ktoré máme o, o týchto materiáloch a ich zdravotných dopadov, eh, máme stále viac a viac informácií, čo je dobrá vec. A musíme to vždy zohľadniť, keď príjmame rozhodnutia. Ale Čo sa týka dopadov a hodnotenia, na základe týchto informácií nevždy sa to premietne a nevždy sa tie informácie dostanú tam, kde majú. To by sme mohli zefektívniť. Teraz žiadame väčšiu harmonizáciu na základe nového nariadenia. Potrebujeme aj dostatok vedeckých informácií, na ktorých môžeme stavať a zároveň musíme mať aj harmonizované metódy testovania a potrebné zdroje na kontrolu uplatňovania takéhoto nariadenia. Nemá zmysel mať nejaké spoločné predpisy, ak nemáme spoločné metódy kontroly dodržiavania týchto predpisov. Pán predseda, Uh, eventuálne mať materiály, ktoré môžu poškodiť potraviny alebo teda znehodnotiť potraviny, sú len súčasťou toho chemického aspektu. A pritom je to veľká výzva. Okrem toho, že musíme kontrolovať materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, musíme kontrolovať aj iné chemikálie, ktoré vstupujú do celého procesu. Na základe REACH a legislatívy pre materiály, ktoré dochádzajú do kontaktu s potravinami, E, je množstvo aspektov, ktoré musíme zmysluplne kombinovať. E, eventuálna toxicita materiálov je dôležitou úlohou aj pri snahách o dosiahnutie obehového hospodárstva musíme jednoducho znížiť množstvo materiálov, ktoré eventuálne môžu ohroziť zdravie. Ja som za samoreguláciu e, odvetvia. Ja si myslím, že to je veľmi efektívna metóda, ktorá znižuje rizika ohrozujúce naše zdravie. Samoregulácia však nemôže nahradiť nezávislý súd, nezávis, nezávislý výskum, pardon. Avšak potrebujeme ako autoreguláciu, tak aj nezávislú reguláciu a dobrú spoluprácu. Ďakujem spravodajcovi a aj ostatným tieňovým. Určite v tomto budeme pokračovať. Ďakujem. Ďakujem. Pán Ek. Ah, Mr. Ek, please? No. Okay, then we... Tak keď nie, tak... Pán Hojstlin. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf mich zunächst auch bei Frau Scheidemose ausdrücklich bedanken. Kolegyne, kolegovia, chcel by som poďakovať pani Šaldemose za jej dobrú prácu úvodom veľmi dobré úvodné podujatie. Sme tam mali a správa pani Šaldemoze je dobrým základom pre ďalšiu diskusiu a zhodujeme sa v tom, že potrebujeme lepšiu harmonizáciu v EÚ, to bez pochyby. EF sa tiež musí mať e, lepšie prostriedky na to, aby nám mohla poskytnúť dobré východiska. V zásade nemám nič proti EFSA, akurát musí dobre vykonávať svoju prácu pretože samozrejme sú e, tu problémy, pre ktorými nemôžeme zatvárať oči, importy z tretich štátov. Tam treba zabezpečiť, aby sa dodržiavali právne predpisy, ktoré platia v EÚ. Endokrinné disruptory, tam musíme tiež zabezpečiť, aby s nimi neboli e, potraviny e, v kontakte. To sa, myslím, doteraz vždy podceňovalo, teraz sa tomu musíme začať viac venovať. A samozrejme musíme e, zadávať dávať pozor aj na to, aby sme tu mali e, dostatočnú harmonizáciu v prípade detských hračiek. Nemôžeme zakázať nejaké veci, ktoré ale povolíme v prípade e, látok, ktoré sú v kontakte s potravinami. Už sa to navrhlo, spomenulo jedna téma, o ktorej sa dostatočne nediskutuje. To je téma prob, e, e, odpadov, e, obehové hospodárstvo. Sú tu určité konflikty, ochrana potravín, recyklácia. Predsa len sa musíme posnažiť, aby sme vysokú mieru recyklácie aj v tejto súvislosti nejako ošetrili. A potom téma nanomateriálov zaznela koktejlový efekt rôznych kombinácií chemikálií v obaloch. Tam je ešte nedostatok informácií zatiaľ. Potrebujeme takisto lepšie prepojenie e, ríču a e, kontaktných materiálov e, v obáloch potravín. Tu je potrebná tiež bližšia, väčšia harmonizácia a celkovo si myslím, že tu máme dobré východisko pre ďalšiu prácu. Zo strany parlamentu, myslím, bude možné vypracovať na tomto základe dobré stanovisko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani Pedicini. Grazie, eh, Ďakujem pekne, eh, pán predseda. E, v prvom rade e, malá poznámka. Keď zelení hovoria, e, že treba byť pevnejší, pokiaľ pokrade o endokrinné disruptory, možno by bolo možné potom aj stopnúť určité aktivity, ale nechám to tak. Ďakujem pani Šaldemoze za jej prácu, pokiaľ ide o Eh, papiere, eh, plasty, fólie. Pýtame sa, či je možné, aby do eh, potravín mohli premigrovať určité látky, ktoré tam boli použité zámerne v procese výroby, alebo aj ktoré tam sú jednoducho nechcene, vyplývajú napríklad z recyklácie alebo teda nejaké iné nečistoty. Dôležitá je teda otázka interakcie e, e, e, tohto návrhu a obehového hospodárstva. Dôležité je byť aj v súlade s oblasťou REACH a treba E, zabezpečiť, že sú potrebné testy in vitro, mali by byť e, povinné pre e, screening endokrinných disruptorov aj genetickej toxicity. Pokiaľ ide o rizika, myslíme si, že je dôležité údaje o toxicite hodnotiť aj e, teda v tom zmysle, ako dlho sú dané látky v kontakte s potravinami. Mikrobiologické riziká sú dôležité na európskej úrovni. Už sú mikrobiologické kritéria bezpečnosti pre akceptabilitu určitých materiálov a bolo by dobré e, zohľadniť aj analogické kritéria v prípade materiálov, ktoré sú v kontakte s e, potravinami. Nesúhlasím s návrhom zvýšiť rozpočet EFSA. Agentu, je to agentúra, ktorú sme viackrát e, kritizovali, pretože nepracuje transparentne, občania od nás žiadajú transparentnosť. Takže ide o to, aby sme zabezpečili, že by sme mali naozaj e, konať v ich záujme a sa tu zatiaľ nesplnila očakávania, ktoré na ňu máme. Ďakujem. Ďakujem, pani Dornero. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa našich kolegov je dobre zameraná na určité ciele a vítam túto prácu. A som nadal presvedčená o tom, že harmonizácia pravidel v tejto oblasti je zásadná pre dobre fungovanie vnútorného trhu a bráni veľkým deformáciám tohto trhu. Avšak tento proces by mali smerom návrh, mali byť veľmi presné, veľmi prísne normy, e, ktoré by mali vychádzať z obozretnosti nehovoríme tu o nejakom presnom konkrétnom riziku, ale každodennom riziku, keďže sa určitým materiálom vystavujeme každodenne opakovane počas celého života od mladého veku. A preto musíme byť obozretnejší v týchto veciach ako v tých otázkach. Takisto tam v správe e, podporu úlohy vyhodnocovania rizik EFSA, ale mám k tomu dve pripomienky. Prvá sa týka bodu 6 tu zdôrazňujete, a to správne, aké sú náklady na hodnotenie rizik a ďalej hovoríte o tom, že žiadate navýšiť zdroje EFSA. Je pravdou, že nemôžeme jednoducho e, fungovať bez efektívnej agentúre, ktorá by mala potrebné nástroje na ochranu zdravia obyvateľov. Avšak tvrdíte, že je tu naozaj marža na národnej úrovni pre uplatňovanie určitých ustanovení nariadenia, že teda ešte nie sú dobre uplatňované. Takže dobre, harmonizácia, kým nebude ukončená harmonizácia, dá sa povedať, že rozhodnutia eh, čo sa týka vzťahu s agentúrou, sú dobré a mali by byť základom na eh, E, zváženie rozhodnutia v rámci Európskej únie ohľadom ko- e, operatívnej kooperácie. Rizika sú stále väčšie. Kritéria e, definícií endokrinných disruptorov a ich prítomnosť materiálov, ktoré môžu spadať do tejto kategórie, predstavujú škodlivé prvky. Áno, často hovoríme o tejto téme, ale jednoducho preto, že E, ide o súhru mnohých vecí, ktoré sú dôležité. Ide o zlepšenie hodnotenia rizika, ide o upresnenie k kritérií, analýzy, o posilnenie bezpečnostných aspektov sanitárnych a e, potravinových. A to všetko súvisí s problematikou endokrinných e, disruptorov, ktoré e, v podstate všeobecne môžeme povedať, že budú mať ťažké, veľké dôsledky a budú vo veľkej miere ohrozovať zdravie našich spoluobčanov. Ďakujem pekne. Tým sme sa dostali na záver prvého kola a teraz môžeme prejsť na druhé kolo. E, zastupcovia výboru, pani Bojlen ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj za diskusiu o materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Je to téma, ktorá neláka potrebnú pozornosť médií. Uvedomujeme si, že je tá správa iba na jednej strane a um, v podstate sa všetci shodneme na tom, že musíme regulovať tieto veci aj vzhľadom na to, že je tu asi 15 tisíc, ktoré sa používa v obaloch potravina. vieme, že potravina je najväčším zdrojom a miestom, kde sa uh, ľudské telo vystavuje chemikáliám E, sú tu rizika, e, pretože samozrejme vychádza sa z predpokladu, že je tu najvyšší, najvyššia miera e, hodnotenia ochrany práve tých obalov, v ktorých sú balené potraviny. A zistujeme zo správy, že aktuálny systém je len takou zlataninou. Mnohé veci jednoducho cestu sieť pre padnú, mnoho materiálov nie je ani reglementovaných na európskej úrovni. Potrebujeme lepšiu harmonizáciu, kolegovia. Uh, a takisto sú tu veľké rozdiely medzi požiadavkami na bezpečnosť, ako je to uvedené v EU legislatívy a, a realitou jej presadzovania v teréne. EU legislatíva uvádza, že materiál, ktorý je v kontakte s potravinami, by nemal uh, uh, obsahovať, uh, nejaké látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie, ale či tomu tak je, o tom značne pochybujeme, potrebujeme lepšiu kontrolu a presadzovanie predpisov. EFSA posledné správy hovoria o tom, že e, vystavenie sa potravín je 9 násobne vyššie, ako je to odporúčané, lebo sme si mysleli, že to je pre, v prípade detí a potravín pre deti. Súvisí tu aj s trendami pre malé balenie potravín, čo vedie k tomu, že je tu väčší pomer alebo väčšia tá plocha, styčná plocha a za, to isté súvisí aj s tým, že potraviny majú väčšiu trvanlivosť, čiže sú dlhšie vystavené styku s týmto materiálom. Uh, hovorili sme o endokrinných disruptoroch a to je veľmi relevantné, keď hovoríme o ochrane zdravia detí a kojencov, pretože takéto malé dávky môžu mať na ne väčší dopad. Uh, všetci vieme, ako sú prepojené tieto chemikálie na rôzne rakovinové ochorenia. Takže aktuálny e, rámec v Európe musí riešiť nepriateľné riziká, ktoré endokrinné disruptory predstavujú pre všetkým pre malé deti a e, bábetka. A takisto by som chcela požiadať, aby sa komisia vyjadrila k zisteniu ministerstva financí z Francúzska komisia odmieta dať kópiu hodnotenia dopadov návrhu kritérií pre endokrinné disruptory. Ja nechápem, prečo sa jednoducho takéto veci tajá, mali by byť jednoducho zverejnené, pretože EDC kritéria už takisto meškajú a hodnotenie dopadov e, samo sebe bolo považované za nevhodné, takže ja by som bola rada, aby nám komisia vysvetlila svoje stanovisko, prečo si necháva takéto informácie pre seba. Ďakujem. Ďakujem. Madame Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci sa zhodneme na tom, že je veľmi dôležité posilniť harmonizáciu a implementáciu týchto pravidel, čo sa týka toho, do akej miery sú občania vystavení e, určitým chemikáliám, ktoré sú v obaloch, ktoré sú v styku s potravinami. Blahoželám spravodajcom k práci, ale podľa mňa je smutné, že tu máme zoznam a máme 17 materiálov v rámcovom nariadení len 4 sú pred, e, na 4 sa vzťahujú špecifické opatrenia na európskej úrovni. Mne to prípada naozaj veľmi prekvapivé, keď vieme, že sú tu riziká, nebezpečenstvo pre zdravie obyvateľstva a ako som hovorila o obalových technikách, obaloch, e, farbách, ja budem viac hovoriť o plastoch a prepojím to samozrejme na otázku endokrinných eh, disruptorov. Vieme, že to je tabu téma pre Európsku komisiu a práve preto sa k nej vraciam. Pretože chceme efektívne zaramcovať chemické zloženie produktov, plastov konkrétne, ktoré sú v priamom kontakte s potravinami, ale zdá sa mi to automaticky e, nutné. Neviem si predstaviť, ako dosiahneme tento výsledok, keď nebudeme mať konkrétne opatrenie, ktoré sa bude týkať endokrinných disruptorov, pretože sú súčasťou mnohých týchto produktov. Takže ja e, by som povedala, že netrpezlivo čakáme na definíciu, ktorú nám komisia slúbila ešte pred letom. E, zoberiem ako príklad bod 10 správy pani Šaldemos kde správne hovorí o tom, že je dobre, že sa znížili limitné hodnoty e, migrácie pre bisfenol A, ktorý je v obaloch aj v, v podstate v, v, v plastových obaloch. Zároveň sa v tej správe zdôrazňuje, že tento limit presunu transferu sa neuplatňuje na všetky materiály, ktoré sú určené na styk s potravinami. Čiže vieme, že je tu závažné riziko, ktoré súvisí s bisfenolom A ako endokrinným eh, disruptorom. Chcem pripomenúť, že vo Francúzsku je to zakázané vo všetkých eh, obalov, obaloch od januára 2015. A naozaj to veľmi nekoherentné. Súvisí to s tým, že na jednej strane chceme riešiť eh, predmety, ktoré sú v styku s potravinami, bez toho, aby sme spomenuli pravidlo, ktoré očakávame v súvislosti s endokrinnými disruptermi, Ja podporujem výzvu spravodajkyne, aby sa zrevidovali aktuálne mm, rámcové nariadenie, ale samozrejme musíme eh, eh, to robiť v súlade aj s tými eh, novými nariadeniami, ktoré budeme mať v súvislosti s endokrými disruptermi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa teším, že diskutujeme dnes o otázkach e, súvisiacich s našimi potravinami a že si berieme dosť času na túto uh, diskusiu medzi nami. Chcem poďakovať srdečne pani Šaldemoze za túto správu. Myslím si, že obsahuje tie najdôležitejšie body pre nás. Uh, to, čo spomnali kolkovia predo mnou, môžem len zdôrazniť. Z tých 17 FCM sme zatiaľ e, harmonizovali iba 13 a myslím, že to nepoškodzuje len vnútorný trh, ale prirodzene je to problém aj pre kontroly. Pretože keď tu nevládne jednotnosť, ako chceme naozaj zabezpečiť kontrolu a obzvlášť e, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie, kontrolné e, možnosti by tam boli, ale to práve nefunguje. Takže celkom jednoznačne je potrebná harmonizácia. Ale e, čo je, myslím, tiež dôležité, a už to tu viackrát zaznelo, mám tu na jednej strane EFSA, ale potom aj REACH, chemickú agentúru, ktorá tiež musí rozhodovať o určitých látkach, či sú vhodné alebo nie. A myslím, že obe potrebujú e, vzájomný kontakt, pretože sú to prepojené témy. O tom by sme tiež mohli spoločne uvažovať, ako e, toto prepojiť. je aj nedostatok prostriedkov, takže treba uvažovať, ako to všetko dosiahnuť za tých okolností. Celkovo ďakujem pani spravodajkyni a som presvedčená, že sa dopracujeme k dobrému výsledku. Ďakujem pekne. A pán Fieler, ďakujem pekne. Ďakujem za veľmi dobrú správu. Ja som priateľ jednotného trhu, takže je jasne dôležité, že potrebujem mať jednotné pravidla pre kontaktné materiály, ako tu už zaznelo do 17 tých materiálov v zozname, len na 4 sa vzťahujú špecifické pravidla. Avšak, mm, neviem hovoriť o detailoch, myslím si však dôležité, keď hovoríme o papieri a kartóne, aby aspoň v tejto fáze sme uznali, že tu rozdiel medzi novým a recyklovaným, pretože ja viem, že niekto môže povedať, dobre, nemali by sme to robiť, pretože musíme podporovať obehové hospodárstvo, ale ja si myslím, že naozaj je tu priestor pre oboje a je dôležité to povedať, pretože majú rôzne vlastnosti a v tejto fáze je dôležité asi toto nejak uznať. Druhá vec, mám určitý problém s tým spôsobom, ako diskutujeme o tzv. koktelovom efekte v tomto kontexte. Áno, samozrejme, úloha FC je jasná, musí byť jasná a oni musia a stanovujú bezpečnostné marže a, tam musia zohľadniť aj koktejlový efekt, ale najhorším koktejlovým efektom v podstate to je to, ako ľudia to používajú rôznym spôsobom a nie je tu jasná definícia. Ale ak e, postavíme k tomu tak, že chceme použiť terminológiu koktejlový efekt a na základe toho potom zohľadniť to, potom žiadna látka nemá nemáme jasné známe dôsledky. Áno, to je tak, ale potrebujeme mať jasný princíp prevencie, ktorý EFSA už teraz používa mimochodom, tým, že má tzv. bezpečnostné hodnoty a zohľadňuje ich, má obrovskú bezpečnostnú maržu. Niekedy tá bezpečnostná marža je stonásobná Takže musíme tieto veci takto zohľadňovať. Ale keď niekto tým myslí niečo iné, myslím si, že musíme si veľmi konkrétne povedať, čo máme na mysli, keď hovoríme o o efekte. A v tejto fáze tam ešte nie sme. A na záver, zabezpečiť dobrú legislatívu, to nie je jediná výzva. Implementácia je veľmi náročná, ale dôležité, aby členské štáty to rešpektovali, pretože dnes už je tu známa diskusia o bisfenole, BP a tak ďalej. Vieme, že EFSA čo EFSA povedala, vieme, že to prahové hodnoty a napriek tomu členské štáty si robia, čo chcú. Francúzsko práve zaviedlo národnú legislatívu, ktorá jednoznačne porušuje pravidla vnútorného trhu. Ale komisia potom musí jasne povedať, že nemôžete, respektíve, že sa musia implementovať pravidlá a limity, ktoré navrhuje EFSA, pretože ak to nespravíme teraz, tak e, žiadna nová EU legislatíva nespraví lepšie normy, lepšiu istotu pre nikoho, ani lepšiu legislatívu. A to je niečo, čo takisto je potrebné zohľadniť už teraz v tých oblastiach, kde máme limitné hodnoty. To nie je tým chcem povedať, že komisia naozaj dodržiava to, že, e, alebo dohľada na to, aby členské štáty v plnom rozsahu rešpektovali legislatívu. Tomu tak nie. Ďakujem pekne. E, teraz dám slovo komisii, aby mohla zareagovať na vyjadrenia tieňových spravodajcov, spravodajcu a členov tohto výboru. Ešte máme ďalší bod na programe, tak poprosím komisiu, aby sa obmedzila vo svojom vystúpení na nejaké 3-4 minútky. Pani Iglesias, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne. Komisia považuje túto iniciatívu a štúdiu ako za niečo, čo určite prispeje k vytvoreniu úplného obrazu o situácii. Viete, že Komisia pripravuje alebo už dokončuje štúdiu o situácii v zmysle, aké sú národné opatrenia a ako sa používajú materiály, ktoré sú v kontakte s potravinami, tie, na ktoré neexistujú harmonizované opatrenia na úrovni EÚ, ale aj zistujú, aká je situácia eh, ohľadom harmonizovaných opatrení, ako fungujú na úrovni členských štátov. Keď zozbierame tieto informácie spolu s tou štúdiou, ktorá bola prezentovaná dnes, budeme mať jasnejšiu predstavu o problémoch a Spravíme analýzu a zvážime, aké kroky, ak vôbec nejaké, je potrebné v budúcnosti prijať v súvislosti s materiálmi, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami na úrovni EÚ. A zasneli tu mnohé požiadavky, Odvetvie žiada nové pravidlá na uľahčenie fungovania jednotného trhu. Viete však, že legislatíva perspektíva musí byť takisto aj primeraná hľadanému cieľu a musí rešpektovať princíp subsidiarity. Aktuálna situácia je zložitá, technicky zložitá, ako o tom svedčuje táto diskusia a preto to nebude ľahké ani jednoduché riešenie. Situácia plastov je v tomto zmysle veľa vrávna skôr ako sa príbe nejaká potrebná detailná harmonizácia pre iné materiály, ktoré by si vyžadovali špecifické uplatňovanie odvetvia, alebo by tu bola potrebné povolenie EFSA na žiadosť komisie. Predtým je dôležité vyhodnotiť, či takéto postupy sú nutné na úrovni EÚ alternatívne riešenia k aktuálnemu systému by sa takisto dali do detailov preskúmať, ak chceme zaručiť pod bezpečnosť potravín a uplatňovanie princípov vnútorného trhu. Dnes nebudem odpovedať na otázky a na tému endokrínnych disruptorov momentálne, ale ako som povedala, komisia pracuje a hľadá najlepšie riešenia pre tento sektor. Poznáme veľmi dobré problémy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz by som rád vrátil slovo spravodajcovi na veľmi kratučku jednominútovú reakciu. Spravodajkyni. Ďakujem za vynikajúce pripomienky. Hlavne keď ste povedali, že potrebujeme špecifické opatrenia pre ďalšie materiály, ktoré sú v styku s potravinami a potrebujeme väčšiu mieru harmonizácia, no mali by sme sa pustiť aj do témy chemikálií a endokrinných disruptorov v súvislosti s potravinami. A myslím si, že tu máme tak aby sme teda pri hlasovaní a po predložení pozmeňujúcich návrhu dosiahli e, prevažnú väčšinu. Ďakujem pekne za túto tému. Chcel by som vás informovať ohľadom harmonogramu lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov je 2. jún. V NV výbore sa bude hlasovať 11. a 12. júla a hlasovanie na plenárnej schôdzi je naplánované na október tohto roka. Samozrejme, presný termín ešte budem musieť overiť. Ďakujem pekne za vašu diskusiu a poďme o krok ďalej na posledný bod nášho programu na dnešný deň. To sú výnimky podľa pravidla 106 umiestňované na trh geneticky modifikovaných klinčekov spolu s pravodajcom respektíve diskusiu začnú spolu spravodajcovia alebo spoluautori. Naozaj máme veľmi málo času a tlmočníci e, v priebehu niekoľkých minút by mali e, prestať pracovať, takže poprosím vás, aby ste sa obmedzili na dvojminútové vystúpenia. Pán Stas ako prvý. Keďže ešte máme tlmočenie, budem hovoriť po holandsky. Toto je opäť e, sťažnosť, e, ktorú máme s e, kolegami Boylan, Balas a Pietikainen. Týka sa to geneticky modifikovaných kvetín. To sú vlastne dva rozličné spisy. Jednak kvet je veľmi konkrétny. Iba 11 členských štátov bolo za toto. Ale to bolo 66% obyvateľov a zdá sa, že EFSA vie, že e, listy týchto kvetín e, sa v niektorých e, štátoch jedia, ale EFSA nedala stanovisko k spotrebe takejto kvetiny. Nebolo to úmyselné, ale ani náhodné. Ja som surfoval po internete, našiel som množstvo receptov ktoré používajú takúto kvetinu a niektoré z tých receptov vás varujú. A potom je tu aj ten fakt, že F sa hovorí, že peľ týchto rastlín sa môže šíriť a preto je to riziko. Takže je to odôvodnená výhrada. opatrenia pre životné prostredie neboli brané na úva- do úvahy. No potom kukurica, to, mm, tam je podobná argumentačná línia, ako sme mali v predchádzajúcej stiažnosti. Stály výbor pre bezpečnosť rastlín dal jasné stanovisko k glyfosatu. No a E, je to rezistentná na glyfosát, takže myslím si, že v tomto politickom kontexte, keď členské štáty nemajú jasné vyhlásenie k autorizácii, myslím si, že takáto kokolica by sa teda nemala dovážať. Ďakujem, pán Balas. Áno, zásadne už povedal kolega Bart Stas, takže už by som nemal toho veľa, čo by som chcel dodať. Problém je stále rovnaký. Je to otázka šírenia, najmä teľu, aj keď teda môže to mm, byť e, znepokojúce dnes aj pre EFSA. Druhá vec, otázka kukurice. Tento glyfosát, tuto máme niečo zvláštne. My ako parlament sme hlasovali a dnes je tam diskusia s komisiou o tom čase, dokedy sa ešte glyfosát bude predávať, ale cieľom je, aby sa už nepredával. Čiže ak schválime dnes, kuku, dnes kukuricu, ktorá predáva, ako si môžeme myslieť, že o pár rokov 7 alebo 10, e, nebude sa pesovať všade, pretože e, a bude i teda e, vlastne tá kukurica rezistentná na glyfozát, glyfozát bude zakázaný, takže je tam určitý konflikt, pokiaľ ide teda o glyfozát a jeho používanie na tejto kukurici. A tú argumentáciu vlastne už predniesol kolega, takže už nemám, čo by som dodal. Thank you. Ďakujem, pani Boylan. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem vyzdvihnúť to, že eh, členovia väčšinových politických skupín podpísali eh, tento dokument, čiže preukazuje sa tu konsenzus celého z politického spektra v tejto veci. Toto nové odmietnutie nás teda dostalo na, na počet 6, 5 a 6 odmietnutie odmieta presne tento proces GMO, ako keby to bolo len eh, bežnou vecou. No a nemyslím si, že komisia nás naozaj počúva a že naozaj sa snaží eh, to riešiť už eh, minimálne ten rok, odkedy to nadniesli a poslanci, poslanci to odmietli. Takže snažia sa vlastne takto tieto autorizácie dostať mimo autorizované, mimo, mimo väčšiny parlamentu a to je absolútne neakceptovateľné a je to vlastne zosmiešenie demokratického procesu. Hovorili sme, že to odmietnutie, o ktorom dnes hovoríme, sa týka e, tejto kukurice, ktorá je e, rezidentná voči e, glyfosátu a tu sa ukazuje, aký je ten systém schvalovania e, ochranných prostriedkov e, na rastliny e, nedostatočný, takisto aj pokiaľ ide o tie posúdenia EFSA. Občania sledujú EÚ, ktorá sa snaží schváliť pesticíd, o ktorom je známe, že je karcinogénny. No a tak ako to v legislatíve EÚ, ak e, je verejný záujem významnejší než obchodné tajomstvo, tak e, je to dostatočný dôvod na zverejnenie. Ďakujem. Ďakujem a pani Evi. Ďakujem, pán predseda. Okrem tých e, vždych motivácií, ktoré už spomínali kolegovia, s ktorými túto namietku podpisujem, chcela by som spomenúť ďalší aspekt, e, teda do akej miery je tento e, proces e, demokratický, tohto, proces povolovania geneticky modifikovaných organizmov. Momentálne tu chýba zabezpečenie tohto aspektu. A Európska komisia teda autorizuje momentálne autonómne No a chcela by som, aby e, si kolegovia uvedomili, že pokiaľ ide o návrh e, zmeny do e, nariadenia o emisiách cestných vozidiel, je na stole návrh, ktorý hovorí, že v prípade technických výborov, ktoré sa nedohodnú, komisia nemôže povoliť Eh, čokoľvek. Toto je stratégia, mm, ktorú by som eh, rada eh, kolego vyzvala, aby ju zohľadnili, pretože je potrebné, aby sme to zabezpečili demokratický postup, ktorý by rešpektoval želania európskych občanov. Ďakujem. A teraz ešte tie dve skupiny, ktoré nepodpísali výhradu. Pán Fielner. Ďakujem pekne. V prvade toto by v zásade nemala byť debata o tom, či sa nám páčia GMO alebo nie, ale je to postup definovaný ako nástroj parlamentu na kontrolu a konanie, ak komisia nedodržiava vlastnú legislatívu, legislatívu, ktorú sme my prijali, na ktorej sme sa dohodli, najprísnejšia na svete, alebo ak komisia e, ignoruje vedu vo svojom postupe. Toto sú tie dve kritéria, čiže nie je to o tom e, glyfosáte, je to o tom, či komisia e, hrá podľa pravidel a komisia prekročila svoj mandát. Nepočul som jeden argument. Nikto sa ani len nepokúsil preukázať tento bod. Po druhé, Ehm, ignoruje komisia vedecké dôkazy? Povedal by som, že nie. My sme požiadali EFSA, aby bola náš vedecký orgán a zašíme teda tými klinčekmi a SHD 2, 7, 3, 5, 1, lomeno 4. 15. Eh, decembra 2015 EFSA eh, vyhlásila, že toto nebude mať dopad, e, negatívny dopad na ľudské zdravie, import, predávanie, šírenie a tak ďalej tohto klinčeka. A mm, pri všetkej úcte k pánovi Stasovi googlenie po iných príkladoch, ak my požiadame nejaký orgán, aby bol našim vedeckým radcom, Musíme rešpektovať ich riešenie, ich, ich e, rozhodnutie. Oni sú vedci, no a teraz sa nám jednoducho tá veda nepáči. Takže tieto dôvody jednoducho nie sú platné. Ja chápem, mnohí kolegovia nechcú GMO, hlasujú proti e, tej, hlasovali proti tomu nariadeniu, pretože nechcú GMO. Ja som to urobil z iných dôvodov, ale nehlasovali sme o e, moratóriu na GMO. My sme to zamietli. Neviem, či nás chcete jednoducho len e, vyčerpať touto debatou a takto zastaviť GMO. Ale toto nie je správny spôsob, ako robiť legislatívu, preto sme hlasovali nie. To... Ďakujem. Pán Hajdema. Yes, thank you very much. In uh, Aldo... Ďakujem. Valde sme tiež mali diskusiu a snažíme sa na to názerať z pragmatického pohľadu a sú tu dva mm, dôvody týchto odmietnutí. Prvý dôvod je v podstate zmariť celé toto konanie Mm, pretože posledný návrh komisie neprešiel, aby teda členské štáty mali viac vplyv na odmietanie produktov GMO. A zase, že niektoré politické strany sa toho tak, z toho tak naštvali, že tu mm, chcú vyvíjať sú moratória tlak na komisiu. My to nepodporíme, my sme proti. Druhý dôvod, ako sa už diskutovalo, niektorí jednoducho nechcú GMO a je to jedno, či veda a vedecké dôkazy ukazujú, že nie je tam riziko pre zvieratá, pre životné prostredie a žiadne riziko pre ľudské zdravie. Stále ich odpovede nie. A my sme sa rozhodli, že budeme mať teda nezávislý vedecký orgán EFSA, ktorý má preskúmať všetky štúdie dostupné na svete, aby posudili, čo je pravda, čo nie je pravda a aby sme nemali politickú debatu o vede a aby tu poslanci googlili a hľadali nejaké nové štúdie a začínali to celé od znova. Politickým spôsobom to by sme nemali robiť. Mali sme EFSA dôverovať, mali na to, majú na to mandát. A čo sa týka glyfosátu, je veľmi zaujímavé sledovať to, súvisí to tiež s GMO, čiže nejde o glyfosát, ide o E, GMO, ktoré e, sú teda e, rezistentné, pretože nie je celkom jasné, prečo sa chce vlastne brániť najmä glyfosátu, ktorý je jeden z najmenej škodlivých pesticídov. Mm, a určite, ak chceme byť obozretní a chceme zakázať glyfosát, sú dve alternatívy na e, teda ničenie e, buriny, buď teda používať ešte agresívnejšie, škodlivejšie, alebo teda e, plúženie, ale tým poškodíme aj kvalitu a budeme mať vyššie emisie CO2, väčšiu eróziu, a horšiu kvalitu pôdy, takže